Eh, Dobrý, deň. Ehm, pokračujeme v rokovaní a dnes popoludne začíname prijatím programu. V programe sa zmenil bod 15 pokiaľ som sa nezmenila, aha, už som sa zmýlila, začína to dobre. Ils me font des blagues tout le temps. Ça tombe toujours sur moi. Voilà. OK. Donc nous allons No, takže začneme štrukturovaným dialogom o pracovnom programe komisie na rok 2012. Um, ehm, predstavenie priorít európskej politiky na rok 2012 E, prednesie to e, komisár e, Andris Pibalks. Potom bude výmena názorov k tomuto bodu. A teraz druhý bod, snažím sa z toho nejako teraz vybrnúť. Čiže na to bude hodina 30 na túto diskusiu a štrukturovaný dialog o programe Komisie na rok 2012. Rámcový Ehm, dohovor, ktorý bol podpísaný medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou v oktobri 2010, umožňuje parlamentným výborom vyjadriť sa k iniciatívam, ktoré by boli radi, aby komisia prijala v nasledujúcom roku. Keďže komisia ešte ne prijal svoj pracovný program na rok 2012. Toto je skutočne najlepší čas na to, aby sme mohli o tom hovoriť s komisárom Pibalksom. Mali by sme hovoriť o všetkých legislatívnych iniciatívach, ktoré by mohli byť prijaté na budúci rok, hoci je potrebné a zrejme bude potrebné ešte prijať ďalšie aj do konca tohto roka. Ak sme tomu dobre porozumeli, návrh nariadenia, ktorý by mal Ehm, nahradiť nástroj pre rozvojovú spoluprácu, ktorá sa skončí v roku 2013, by takisto mal byť ďalším predmetom eh, plánu činnosti. Mali by sme hovoriť teda o všetkých témach, ktoré by sme boli radi, keby boli zaradené do legislatívnej aktivity komu, komisie po skončení nášho, eh, nášho zasadnutia bude zasadnutie koordinátorov, ktorí e, urobia závery z diskusie s pánom komisárom. E, takže týmto hneď odovzdávam slovo komisárovi Pibalksovi. Ďakujem, pani predsednička. No, ber. Ďakujem pekne, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem si mať výmenu názorov v rámci štruktúrálneho dialógu. V rámci roku 2012 bude naša rozvojová politika medzi e, našimi e, cieľmi, ktoré sme diskutovali na rok 2010 a ktoré by sa mali splniť do roku 2015. A potom prídu ďalšie viadučelové návrhy, ktoré prídu v priebehu tohto roku. To znamená, že my sa teraz blížime k tej strednodobej perspektíve z hľadiska mileniových cieľov rozvoja a je jasné, že na čo sa teda musíme sústrediť je práve na to, na tieto ciele. Takisto žijeme aj v prostredí, kedy máme jasné presvedčenie, že chceme modernizovať európsku politiku pre rozvoj, aby bola um, viacej um, intenzívna, viacej zameraná na, na jadro problému a lepšie a efektívnejšie orientovaná. A komisia vlastne musí splniť dobre svoju úlohu v rámci politiky rozvoja. Nie je to taký jednoduchý proces, vyžaduje si to množstvo rôznych prvkov alebo zmenu rôznych prvkov. Keď sa napríklad pozriete na e, správu o výkonnosti z Európskeho účtovného dvora, o tom, ako sa teda tieto prostriedky využívajú a akým spôsobom môžeme zlepšiť e, dopad, keď e, sa účinnosť projektov niekedy znížila. Takže je treba množstvo otázok, ktoré musíme zodpovedať a niekedy je potrebné odpovedať aj na otázky, ktoré sa sú v ťažkej politickej atmosfére. Predtým, ako som sem prišiel, som sa stretol s pánovi, pánom s predstaviteľom sudanskej vlády a vieme, že Sudan má problémy rôzneho charakteru. Východný Sudán, Sudán nielen Južný, Južný Sudán a podobne, sú tam veľmi zložité politické vzťahy v rámci krajiny. Takže je tu veľmi veľa vízie pred nami. Ale myslím si, bo verím, že to, čo my vybudujeme, bude na báze podkladov v, v rámci zelenej knihy o tom, ako pripraviť a rozvíjať politiky pre budúcnosť. Verím, že sú tam základné princípy, ku ktorým by sme sa mohli zaviazať. To napríklad obsahuje aj to, aby sme sa sústredili na to, aby skutočne tá tá, tá pomoc mala svoj dopad, aby to nebolo len taký, taký názov. A je treba zabezpečiť, aby každé jedno euro sa zmenilo na zmenu využitých príležit- na to, aby sa využili všetky príležitosti. Takisto je potrebné pripravovať jednotl- eh, spoločné politické podklady pre eh, komisiu a pre členské štáty a takisto musíme eh, zabezpečiť aj rozpočtovú rozpočtovú <laughs> rozpočtový podklad takisto musíme Čiže je potrebné zabezpečiť aj potom um, pre e, kontrolu inšpektormi, ale potom, e, keď vyriešime túto komplikovanú otázku, tak um, myslím si, že máme tu veľmi veľa práce a je potrebné aby sme zabezpečili členským štátom spoločný e, pohľad na to, ako sa vyrokujú jednotlivé, jednotlivé potičné dokumenty a aby, aby tam v nich bol cieľený prístup. Ako som spomínal, takisto musíme e, riešiť aj otázku viac, viacročných finančných rámcov, pretože e, súčasný rámec do roku 2011 vlastne bude tvoriť základ pre rokovania a my, časy sú ťažké, ale nemalo by nám nejakým spôsobom toto ohrozovať naše ambície z hľadiska toho, koľko prostriedkov použijeme na e, rozvojovú pomoc. My sme sa zaviazali na, k 0,7 hrubého národného dôchodku a mali by sme sa tohto drž, držať aby sme presvedčili členské štáty, že je potrebné zabezpečiť alebo udržiať alebo neznižiť tú mieru rozvojovej pomoci. To je tá prenaná hodnota, ktorú môže Európska únia priniesť. Naše, e, naše ešte nie sú dokončené, ale vidím veľké úlohy pred nami. Predovšetkým musíme si položiť otázku, čo sa dá robiť lepšie na úrovni EÚ a na národnej úrovni Um, takisto Európska komisia by mohla byť viac, ničím viac než len 28 členným donorom, ale mohla by byť skutočným systémovým partnerom našich partnerov. A chcel by som vám pripomenúť, že jedným z najväčších úspechov európskej pom- našej pomoci bola zabezpečiť ehm, prístup na náš vnútorný trh a myslím si, že bolo by dobré, aby sme e, tento náš úspech e, zopakovali so všetkými našimi prostriedkami, ktoré k dispozícii máme. Čo sa týka subsaharskej Afriky, môže sa stať, že tá nemôže splniť svoj potenciál a komisia nemôže využiť svoj potenciál a komisia preto mala tu prikročiť. Ako je potrebné zabezpečiť lepšiu ekonomickú, politickú a sociálnu integráciu. A v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na e, zabezpečenie iných vecí, ktoré súvisia s rozvojovou pomocou, ako napríklad e, boj s klimatickými zmenami a podobne. Takisto potrebujeme zvýšiť e, rozpočtové príjmy tým, že využívame inovatívne um, finančné nástroje v členských štátoch, aby sme maximalizovali um, výsledky projektov v prospech občanov. Takisto je potrebné zabezpečiť lepšiu rozpočtovú, kontro, lepši, lepši, lepši, rozpočtovú podporu a je potrebné, aby sme urobili teda viac než hociaký iný donor. Ja som, ako som už povedala predtým, veľmi podporujem um, rozpočet, aby už principiálne, aby bol, tak, by bol vypracovaný rozpočet. Takisto podporujem aj zmenu, aby ehm, aby prispieval k demokratickému ekonomickému rastu, ale ja si myslím, že by tom sa to malo robiť veľmi viac účelovejším a zacielnejším spôsobom, ako to bolo v minulosti. Napríklad e, moje e, názory na podporu rozpočtu sa dajú zdieľať len s tými krajinami, ktoré zdieľajú aj naše demokratické hodnoty a základné hodnoty. A naozaj sa to dá využiť ako vektor pre pozitívnu zmenu nie len e, z hľadiska poskytnutia peniazy, ale aj z hľadiska pre, prenesenia hodnot. A my táto, ne, táto, nedelo, táto politika, ktorá je nerozvojná politika, bude určite úspechom tam, kde chýba demokracia a prispieje k zlepšeniu ľudských práv. A napokon musíme venovať osobitnú pozornosť e, zraniteľným e, štátom, chudobným štátom a našu E, Lisabonskú zmluvu musíme, aby hrala... Čiže je potrebné zabezpečiť, eh, aby tie návrhy boli strategickejšie a eh, zacielené na konkrétne účely. Takisto máme aj skúsenosti z Tichomorskej oblasti. Je treba tieto skúsenosti pretaviť do ďalších oblastí, ako napríklad Strednej Ázie. Eh, to budú naše hlavné oblasti záujmu. Okrem toho na jar pripravíme našu tradičnú správu o zodpovednosti, aby sme mohli skúmať pokrok Európskej únie k dosiahnutiu 0,7 hrubého národného dôchodku do roku 2050. Nedávno e, publikovala EUCD svoje štatistiky a my sme tiež robili štatistiky za A však nie je to všetko ešte uspokojivé, ale je to e, dáva veľký dôvod na spokojnosť e, a myslím si, že mali by sme sa na toto dívať pozitívne. My sme v rámci oficiálnej um, rozvojovej pomoci spomen- vy, použili 53,8 miliónov eur, takže bolo to veľmi určite úspešné, ale nepodarilo sa nám splniť náš cieľ 0,56 hrubého národného dôchodku do roku 2010. Takže myslím si, že ten tlak členských štátov navzájom by mohol byť napomocný Máme mnohé krajiny, ktoré naozaj vyvinuli veľké úsilie, ako Británia, Belgicko, dokonca ešte aj Portugalsko vo svojich ťažkých časoch zvýšili na toto výdavky. Takže to treba uznať, ale sú napríklad žiaľ krajiny, ktoré zaostávajú, pretože tá pomoc potom nie je konzistentná. A toto je určite jedna z oblastí, na ktorej budem pracovať intenzívne s členmi tohto výboru. A kde treba pomôcť, takisto sú nové členské štáty. Keď sa pozrieme na tie štáty, čo vstúpili do 2000, čo vstúpili 2004, tak len Cyprus e, sú na úrovni na úrovni 0,7 ostatné sú ešte veľmi ďaleko. A myslím si, že je to súvisiace s nedostatkom chápania tejto politiky, až e, sa zaviezujú zatiaľ k tým 0,3 ale je tu naozaj potreba politického vedenia, pretože je potrebné zabezpečiť e, prostriedky na rôzne operácie, vrátanie um, vojenských operácií, takže nové členské štáty musia pracovať e, a sústrediť sa na zvýšenie rozvojových výdavkov týchto krajín. Ale ako som povedal, situácia nie je depresívna. Ja som povedal, že je to pozitívne a tých 0,7 by sa malo dosiahnuť do roku 2020. Sú niektoré krajiny, ako som povedal, um, ktoré eh, majú problémy, ale zároveň sú aj také, ktoré eh, sú veľmi pozitívne. Aj keď 2012 nebude rokom nových eh, návrhov, to bude skôr rokom akčným rokom kedy budeme splniť e, naše úlohy a budeme pripravovať sa na ďalší finančný rámec. Ja počas tohto procesu budem e, veľmi pozorný, pretože tento proces nebude nejako jednoduchý a my budeme musieť sa pozrieť na to, akým spôsobom budeme využívať prostriedky v najbližšom finančnom rámci. Ja si myslím, že máme množstvo dobrých projektov, ale tieto projekty nemajú dostatočný dopad e, v realite a myslím si, že to si vyžaduje strategické e, voľby, akým spôsobom budeme k tomu pristupovať v budúcnosti. Takže je to pravda, že dnešná prezentácia neprináša no, veľa nových iniciatív, ale myslím si, že musíme pokračovať práci na e, celkovom modernizácii projektov a musíme e, zabezpečiť podporu projektov, na, aby boli na takej úrovni, aké sme my navrhli a zabezpečiť dostatočnú zmenu, priamo alebo reálnu zmenu a to je potrebné zabezpečiť e, komunikačnú politiku aj v rámci podpory rozpočtu, pretože sme zaťažení rôznymi stratégiami a preto sa treba sústrediť na konkrétne veci a podniknúť e, tie potrebné kroky na zlepšenie situácie. Ďakujem, pani predsedajúca. Merci beaucoup. Je vais d'abord passer... Veľmi pekne ďakujem. Najprv odovzdám slovo e, koordinátorom, pokiaľ by si to želali. Pán Mitchell. Ďakujem. Pani predsedajúca, a ďakujem aj komisii za túto prezentáciu. Ja si cením to, že sa venujete otázkam dosahu, pretože predovšetkým v v tomto čase, keď mnohé naše členské štáty potrebujú zmeny vo svojich rozpočtoch, je potrebné e, skúmať tento dosah. Ale mňa by zaujímalo niečo aj v súvislosti s koherentnosťou, so súdržnosťou. E, myslím si, že e, komisia hovorí o 6 miliardách ročne, ktoré možno e, vynaložiť vo vzťahu k zvyšovaniu koherentnosti medzi členskými štátmi a úniou. Eh, je tu značný odpor. Ja vám želám eh, všetko dobré vo vašej rozpočtovej eh, politike, ale myslím si, že táto otázka súdržnosti je dôležitá. V členských štátoch je, do, je značný odpor proti tomu a možno, že by bolo potrebné ovplyvniť verejnú mienku v členských štátoch, pretože ľudia to vnímajú tak, že ak sa má ročne vynaložiť 6 miliard e, ročne na zvýšenie súdržnosti, tak myslím si, že práve z hľadiska Eh, ich potrebu pod, pohľadu by eh, to nebolo vhodné. Mali by sme to verejnosti nejakým spôsobom predať. A eh, pokiaľ ide o to posudzovanie vplyvu, som veľmi rád, že sa tu dosť veľa hovorí o malých a stredných podnikoch, o nízkonákladovom financovaní, o inovatívnych technológiách, klimatických zmenách, biodiverzite a podobne. E, Myslím si skutočne, že, a počul som to aj včera, že keď napríklad idem do Afriky, tak na mňa urobí veľký e, dojem, že tam deti dokážu, dokážu lepšie využívať mobily ako ja, čiže sú tam šikovné deti a jeden zo spôsobov, ako im pomôcť, je uvoľniť kapitál a uvoľnenie kapitálu znamená, že ľudia majú možnosť vlastniť majetok. My sme o tomto hovorili v našom výbore. Ak ľudia vlastnia majetok, môžu ho využiť na e, generovanie kapitálu, môžu e, si e, zvýšiť svoju, svoje ambície aj ambície pre ich rodinu. Preto by som sa vás, e, preto by som vás chcel vyzvať, aby ste sa nad tým zamysleli a takisto sa zamysleli nad tým, ako to podporiť a ako zvýšiť záujem o nadobudanie e, majetku a vlastníctvo majetku. Myslím si, že to je jedna z vecí, ktorú by sme mali urobiť. A posledná vec. E, neviem, či si to vy uvedomujete. Ja si to uvedomujem, že v Afrike, predovšetkým v Juhoafrickej republike, v Madagaskare, Gane a ďalších našich krajinách. Je k dispozícii projekt, ktorý je vhodný len pre Afriku alebo pre Austráliu. To sú tu dva konkurujúce si záujmy a bol by som e, rád, keby sa vaše riaditeľstvo oboznámilo s týmto projektom, lebo toto by mohlo byť jedným z, zo spôsobov, e, ako usmerňovať e, peniaze pre Afriku. Ja neočakávam teda, že by ste o tom mali plné informácie, ale mohli by ste o to prejaviť záujem, pretože pokiaľ sa nám podarí takéto projekty v Afrike presadiť, tieto by mohli potom e, odštartovať kritickú masu ďalších projektov. Myslím si, že by sme o tom mali čoraz viac uvažovať a toto je napríklad e, príklad, keď e, navštívite len jednou z týchto dvoch miest, buď Afriku alebo Austráliu a my vám môžeme o tom podať informácie, ale ďakujeme za vašu prezentáciu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Berman pre skupinu EC, e, e, SAD. Pán komisár, bol by som skutočne rád, keby ste nám poslali text vašej prezentácie, pretože časť ne, vašej prezentácie mi chýbala. Ak by ste to mohli potom zaslať ešte dotočne, tak to by sme uvítali. A ešte pár poznámok. Pokiaľ ide o rok 2012, pracovný program, pracovný plán na rok 2012, e, naša politická skupina vníma a považuje za veľmi dôležité, respektíve za prioritu pre 2012, aby komisia priniesla legislatívnu iniciatívu, ktorá by priniesla transparentnosť do priemyslu ťažobného. V Spojených štátoch amerických už máte takýto zákon, Dodd-Frank sa nazýva tento zákon a, a tento požaduje, pokiaľ ide o ťažobný priemysel, aby jednoducho jasne zadefinovali svoje projekty, nie len pokiaľ ide o to, ako fungujú v jednotlivých krajinách, ale ako je vlastne, aký je základ, platforma týchto. Firme Shell sa toto vôbec nepáči, ako sa zdá. Zdá sa, že tlačí na podobnú legislatívu e, v Európe, kde by boli, sa zodpovedali iba jednotlivým krajinám. Takže Mali by sme dosiahnuť určite takúto priehľadnosť, transparentnosť, ako to dosiahli aj v USA, aby to sa zakladalo na jednotlivých projektoch. Platí ťažobný priemysel dane tak, ako má? To je otázka. Dodržiavajú záväzky, ktoré majú, ako zaobchádzajú, pokiaľ ide o otázky životného prostredia. Tieto otázky treba zobrať všetky do úvahy a ešte oveľa viac. Ako sa svet pomaly e, veľmi mení, Myslím si, že tento hlad po surovinách stále rastie na celom svete a preto musíme jasne povedať, čo potrebujeme a nechceme, aby Európa sledovala iba nejaké krátkodobé ciele, pokiaľ ide o tie suroviny, ktoré náš priemysel potrebuje, aby sme to robili skutočne správnym spôsobom, aby každá krajina mala možnosť e, dostať svoj diel tohto koláča, aby sa mohla rozvíjať, aby nebola iba nejakým donorom, ale aby mala z toho aj určitý prospech aby sa tento prospekt dostal aj do rozvojových krajín. Čiže to sú niektoré veci, kde by som chcel počuť vás názor, niečo z toho možno v blízkej budúcnosti predložíte, aký je tu časový rámec, časový plán k tomuto, tejto téme. Možno je tu viacero otázok a veľa ľudí sa hlási o slovo, ale pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu Európskeho, eh, Európskej únie, to je tá pridaná hodnota politickej váhy. A tá príde iba, ak budeme hovoriť jedným hlasom, ak a dosiahneme ju predovšetkým v oblasti politických záležitostí, aby sme sa sústredili na e, dodržiavanie ľudských práv a právny štát v krajinách Blízkeho východu a v Afrike jedným hlasom už pred pár desaťročiami, tak pravdepodobne by boli v lepšej situácii a možno by ne, boli takí nedôverčiví k nám ako dnes vzhľadom k Európskej únii a k jej očakávania. Čiže musíme skutočne byť trpezliví a musíme zmeniť náš postoj a podporiť tieto, tieto, e, tieto, tento náš vzťah k viacerým krajinám. A vidíte také krajiny ako Etiópia, vidíte ako ako nesprávne e, sme sa voči nim zachovali, pokrytecky. To sa takisto týka aj rovnakých práv. Európska únia by mohla zohrávať kľúčovú úlohu porovnaní s ostatnými krajinami, s inými kontinentami, možno napríklad v porovnaní s Čínou a Ruskom, keby sme kládli viac dôraz na rovnaké práva. Čiže to je práve tá oblasť, kde by Európska únia mohla e, prezentovať tú svoju pridanú hodnotu. A mohli by tak vnímať občania na celom svete. Čiže týmto končím. Ďakujem. Pardon, ešte predsa len niečo. Prepačte. Pani predsednička, ešte jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť, pokiaľ ide o rozvoj, rozvojovú pomoc a koherentný prístup. Skutočne, pokiaľ ide o dohodu o obchode s Indiou, mohlo by to mohlo by to obmedziť importy generických medikamentov z Indie. Kto je za to zodpovedný na generálnom rejiteľstve? Berú sa skutočne tieto obavy skutočne do, do úvahy. A tu nejde iba o tie generatíva. Týka sa to viacero iných tém, ako napríklad rybolov. Čiže koherentný prístup pri rozvojovej pomoci je jasná požiadavka už v zmluve, ale kto je za to zodpovedný? My máme, našich vlastných, máme našho vlastného spravodajcu, pána Kellera, ale kde je niekto na komisie, kto by bol za to zodpovedný takým istým spôsobom? Ste to vy, alebo kto to je? réponse claire, euh, une question claire. La parole est maintenant... Tá otázka bola jasná. Teraz má slovo Charles Görens. Ja by som sa takisto chcel poďakovať pánovi komisárovi za jeho prítomnosť. Eh, patrí k tým, ktorí eh, sú vždy k dispozícii, my to vieme a vysoko si to ceníme. Eh, zdieľam to, čo povedal v hrubých líniách, ale mám niekoľko dodatočných poznámok. Najprv k tomu, čo povedal k rozpočtovej podpore. V rámci tohto výboru je potrebné povedať, že my sme viac menej presvedčení o potrebe pokračovať touto cestou. Máme na to dobré argumenty, ale naozaj budeme počúvať tých, ktorí hovoria o rozpočtovej podpore v iných výboroch, lebo tí majú na to iný pohľad. Včera som bol na zasadnutí výboru pre zahraničné veci, kde sa hovorilo hovorí o potrebe, o potrebe riadneho porozumenia skôr, než sa urobí rozhodnutie o rozpočtovej podpore. A myslím si, že to nie je jediný výbor. Ale my sme v každom prípade najlepším výborom z parlamentných výborov a ostatní musia za nami ešte nejako dobiehať. To si vyžiada pedagogické úsilie. Teraz ten výbor pre zahraničné veci alebo výbor výbor pre rozpočtovú kontrolu musia samozrejme sa k tomu vyjadriť, ale naši kolegovia neboli rovna, formovaní rovnakým spôsobom ako my. A po druhé, e, skutočne v, po roku 2012 sa budete snažiť presadzovať politiku zameranú na výsledky. To je dobre, ale vaše kľúčové slovo to je modernizácia politiky. V tejto súvislosti by som chcel urobiť dva návrhy. Poprvé, myslím si, že je potrebné poskytnúť Európskej únii kapacity na inováciu na koncepčnej úrovni. Toto nie je prvý raz, čo prednášam tento návrh a prednášam ho z viacerých dôvodov. Prvý a najdôležitejší je ten, že e, my e, sme tí, ktorí e, zakladáme našu politiku politiku na e, hodnotách a my e, sme jediní, ktorí e, presadzujeme takýto prístup vo vonkajšej politike. Nesmieme sa za to hambiť a myslím si, že treba vyzvať k vyššej ambicioznosti. Tento rok sa budú konať dve konferencie, jedna v Lozan, druhá v Istambule a tieto konferencie sa budú týkať Parížskej deklarácie rezolúcie a deklarácie z Akry. Myslím si, že by sme sa mali zamerať na neprepojenosť eh, pomoci. A takisto môžeme dospieť alebo môžeme zapojiť ďalšie krajiny, ktoré spolupracujú s Afrikou, aby dokázali, že rovnako nezainteresovaným spôsobom e, chcú prispieť k európskemu prístupu. Pokiaľ ide o istambulskú konferenciu, myslím si, že tu treba hovoriť viac, pretože ide hlavne o krajiny, ktoré sú menej vyspelé. Ja e, si myslím, že e, sa musíme zamerať na dve otázky. Mali by sme sa zamerať na boj proti chudobe všade, alebo len v tých krajinách, ktoré sú najchudobnejšie a ktoré majú nárok na verejnú rozvojovú pomoc. Keby sme tam zahrnuli aj tie prvé krajiny, tak máme veľké krajiny pre Čínu, Indiu, e, Brazíliu a to sú rozvíjajúce sa krajiny a možno, že už sa aj rozvinuté. Ak sa nám nepodarí presvedčiť tieto krajiny, aby väčšmi rozvíjali svoje vlastné kapacity na rozdeľovanie bohatstva, ktoré oni vytvárajú vo vnútri svojej krajiny, tak e, potom neurobíme veľa pre boj proti chudobe a nebudeme mať na to dostatočné prostriedky. Bolo by teda dobré venovať konferenciu práve týmto myšlienkám, ktorá by predchádzala istambulskej konferencii a rovnako by bolo potrebné vidieť, čo robiť s washingtonským konsenzom, či sme ho už definitívne pochovali alebo či je niečím nahradený a áno, tak čím. A potom tá veľká téma, vy ste o nej už hovorili a tá má byť predmetom našej spolupráce, to je Ehm, vytvorenie politiky jediného bloku 28 aktérov. Mne sa to zdá veľmi dôležité z viacerých dôvodov. Ehm, rozpočet je len jeden z aspektov, ale ten rozpočet zrejme nebude vyšší než ten, ktorý máme k dispozícii dnes, ale pokiaľ sa nám podarí nejakým spôsobom spoločne využívať národné a európske prostriedky, tak bude možné v tomto smere smere postupovať koherentne a jednotne. E, takže by sme sa mohli vyhnúť nejakým takým e, postranným úmyslom, ktoré by sa mohli na jednej či druhej strane prejaviť. Toto je dosť ambiciózny program, ale je potrebné, aby Európa ako hlavný svetový aktér v oblasti rozvojovej pomoci E, určovala línie, e, priority, aby nás ostatní nasledovali. Myslím si, že e, máme dôvod byť natoľko ambiciozný. Ďakujem. Odovzdávam slovo pánovi Deva za skupinu SR. Uh, um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli a že ste nám robili svoju prezentáciu. Spomenuli ste číslo 52,8 miliard eur, ktoré ste spomen- použili na tieto projekty. Niekoľko, pred niekoľko mesiacmi, keď ste prišli k nám, ste prišli a ste hovorili, že ste chceli zvýšiť programy elektrifikácie v Afriku, čo ja, Afrike, čo ja som si myslel, že bolo vynikajúce. E, to by určite výrazne prospelo v e, MDG v rámci vzdelávania a zdravia a takisto kolega Mitchell spomenul aj e, zabezpečenie registrácie majetku. Mohli by sme e, tam je tam veľké množstvo e, podnikov v rozvojových krajinách, ktoré produkujú veci, tovary, služby a nie sú súčasťou ekonomiky, pretože nie sú správne a riadne zaregistrované v registri. E, to znamená, že potom tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, tí vlastne nespadajú do žiadnych štatistík, nespadajú pod e, výpočty rôznych e, ekonomických veličín, e, nemajú vlastne ani že nie sú započítané, pričom v podstate vytvárajú pracovné miesta aj rozvoj, aj ekonomický prínos. Takže keby sa nám podarilo zvýšiť nejakým spôsobom túto registráciu, tak by sme hneď mohli zvýšiť ich eh, um, papierové financie. Ďakujem, pani eh, predsedajúca. Eh, dobrý, deň, pán Pibark. Teším sa, že ste tu. V mene mojej skupine by som chcela aj ja si ešte raz vymeniť s vami názory a požiadať o veľmi konkrétne odpovede v troch eh, oblastiach, ak dovolíte. Naše oblasti, naše obavy sa týkajú predovšetkým legislatívnych následných opatrení, opatrení, ktoré sú potrebné predovšetkým v nadväznosti na e, dva, dve správy, predovšetkým o no, inovatívnych finančných e, opatreniach a o ekonomickom riadení. E, bolo by potrebné, aby sa e, robili následné opatrenia v nadväznosti na tieto správy a takisto v nadväznosti na snahu zavádzať daň z finančných e, transakcií e, aj v reakcii na klimatické zmeny. Ďalšia oblasť, ktorá nás znepokojuje, sa týka e, zásobovania potravinami vo svete. Bez ohľadu na to, či ide o špekulácie v oblasti surovín alebo z, cenov, z trhovými cenami, alebo či ide o reformu spoločnej e, politiky e, rybného hospodárstva a podobne. Moja otázka je, čo má e, komisia v úmysle urobiť, aby zmiernila existujúce tendencie a zabezpečila e, zásobovanie potravinami. A e, tretí bod je trocha konkrétnejší a týka sa vonkajšej e, dimenzie sociálnej politiky. My v tomto výbore sme nedávno prijali stanovisko, ktoré výslovne žiada komisiu, aby obhájila začlenenie sociálnej klauzuly do dohovod um, um, Medzinárodnej um, obchodnej organizácie a uh, aby boli tieto klauzuly nielen mŕtvým uh, papierom, ale aby boli záväzné a aby sa s nimi spájali aj sankcie. Uh, ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Ehm, dva ďalší koordinátori tu nie sú, takže odovzdávame slovo hneď e, členom. Pán Kašman ako prvý. Rečník nemá mikrofón. Prepačte. Väčšina <laughs> ľudí by ma najradšej zaplatili, aby som si vypol mikrofón, keď hovorím. Takže skutočne som rád, že tu máme väčšinu, aspoň posiaľ, ktorí chcú, aby som ho mal zapnutý. Takže dovolte, aby som pokračoval. Pán komisár, nenecháme vás len tak. Skutočne ste mali výborný pracovný program za posledný rok a ste ho aj dodržiavali skutočne politickými záväzkami aj v rámci kolegia, komisie, ale aj v rámci parlamentu a k tomu vám chcem zablahoželať. Takže, čo si myslím, že chcem, aby ste odtiaľto odišli s následovným. Záväzok, že aby sme urobili to, na čom sme sa dohodli, že to treba urobiť a zároveň ešte na to nadviazali. Sú ešte dodatočné opatrenia, ktoré podľa mňa by mali byť vykonané ale pár krátkých komentárov k tomuto, predtým, než sa budem venovať detailom. Pokiaľ ide o tú otázku, aby členské štáty boli zodpovedné e, za, e, k tomu záväzku 0,7 HDP. Táto, tento výbor už sa dohodol na tom, že budeme mať výročné správy na to, aby sme dozorovali, či členské štáty skutočne dosiahli tieto záväzky. A myslím si, že to je jeden z politických tlakov, ktoré ste požadovali a my to môžeme urobiť aj v rámci našich národných vlád alebo v rámci vlád, ktoré nie sú našimi vládami. A pokiaľ ide o to, že Európska únia by bola 28. donorom, to nemôžeme jednoducho prijať. My sme ten najväčší, jediný najväčší donor na celom svete a ja považujem za neakceptovateľné, že keď ideme do USA, eh, do OSN, a vy to viete napríklad, na samite o mileniových e, cieľoch sme sedeli ako pozorovateľ. A keď sa tam potom hlasuje o štatúte Európskej únie, tak naši kolegovia v AKT hlasujú proti nám. Takže sa mi zdá, že je tu určitá nevyváženosť v tomto partnerstve s niektorými krajinami, s ktorými spolupracujeme. A nielen pokiaľ ide o krajiny AKT, ale pokiaľ ide o krajiny AKT, hovorili ste tu aj o základných princípoch a hodnotách. Vieme z našej skúsenosti, e, pokiaľ ide o renegociáciu, renegociáciu dohody z Kotonu. Krajiny AKT nás neberú vážne. Pokiaľ ide o výbor pri sociálnej záležitosti pred pár týždňami, e, pokiaľ išlo o tému AKT, e, žiadal som od predsedníctva pre AKT, som sa obrátil na otázku homosexuality prvýkrát ma nazvali takýmto termínom, ale považujem to za kompliment. Hovorili sme tam práve o tejto téme a kultúrnom kontexte, ale chcem vám povedať následom, že každý člen za AKT, ktorý tam bol, odmietol sa venovať k tejto tematike. Povedali, že to nie je otázka alebo téma, ktorej by sa oni chceli venovať. Čiže musíme sa skutočne pozrieť na nemecký model. Tento týždeň povedali, že zastavia rozpočtovú e, podporu Malawi, pretože a nielen kvôli tomu, pretože sú tu porušované ľudské práva a aj nový zákon, ktorý momentálne sformulovali, kde kriminalizujú mm, sexuálne aktivity medzi ženami. Podobná správa vo všeobecnosti je aj e, v iných krajinách AKT. Ak nebudeme presadzovať tieto hodnoty, ktoré my zastávame, tak to stále bude také nevyvážené partnerstvo. A uber, budeme sa uberať smerom ako Čína, kde jednoducho uh, budeme spolupracovať s nimi, ale iba na základe nejakej e, výmeny súrovín alebo podpory. Chcel by som podporiť aj otázku, ktorú spomenul pán Berman, pokiaľ ide o priemysel ťažovného charakteru. Myslím si, že takisto by sme to mali mať zahrnuté v pracovnom programe do budúcnosti a mali by sme sa pozrieť na ten zákon, ktorý bol prijatý v USA. To je dobrý model. Pokiaľ ide o inovačné finančníctvo, pokiaľ ide o dodatočné prostredie, prostriedky na znižovanie efektov, negatívnych efektov na životné prostredie takisto. A kľúčovým pre túto oblasť je zrušenie daňových rajov, pretože niektoré naše vlastné krajiny, ktoré my podporujeme, jednoducho neplatia dane u seba doma, ale práve v takýchto daňových rajoch. Takže to by sme mali zabrať. A pokiaľ ide o nové finančné perspektívy, potrebujeme zvýšiť e, finančné prostriedky v oddieli 4, nielen kvôli tomu, o čom sme tu teraz hovorili, ale aj kvôli určitej potrebe, pokiaľ ide o nové finančné nástroje, ktoré by nahradili e, rozvojovú pomoc. A pokiaľ ide o dosiahnutie e, mileniových cieľov, je to, preto je dôlež, k tomuto je dôležitý všeobecný prístup k čistej energie. To je, myslím si, že úplne jasné. A preto treba aj prepojiť humanitárnu pomoc a humanitárne operácie zo strany EÚ. Čiže skutočne gratulujem za to, čo ste doposiaľ urobili Neboli to ani tak otázky, skôr ako také myšlienky, ku ktorým by sme sa mohli vyjadriť. Je tu o pomoc pri obchodovaní, pretože Európska únia má veľké skúsenosti ohľadne toho, čo robíme v krajinách mimo hranic Európskej únie. Máte pravdu, musíme predať tieto výhody, ktoré z toho máme, musíme ich jednoducho viac propagovať aj pre členské štáty Európskej únie, aby sme v tomto ešte ďalej pokračovali. Ďakujem. Je vais me passer la parole puisque je me suis inscrite. Um, pán Pibalks, my čoraz väčšmi teréne pozorujeme, že európsky občania sú veľmi hrdí na to, čo robí Európska únia v oblasti rozvojovej pomoci, ale nerozumejú tomu, prečo nie sme náročnejší, pokiaľ ide o podmienenosť. Možno by sa to mohlo, zda, by, mohlo zdať e, byť len aktuálne pre niektoré krajiny, ale e, zdá sa, že e, sa tu vyžaduje vyššia podmienenosť, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie porušovanie ľudských práv v krajinách, ktorým sa rozvojová pomoc e, poskytuje. Ja by som sa vás chcela spýtať, či e, sa hovorí už dnes o tom, akým spôsobom buď zaviesť alebo posilniť systém tejto podmienenosti. Teraz odovzdávam slovo pani Sargentini. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Bivak, dovolte, aby som začala tým, že budeme ešte o tom tak, či tak hovoriť, je o, ten, o tú dopadovú správu a v rámci tohto návrhu je znenie textu. Stále sa tu v tomto znení textu hovorí o inkluzívnom raste a musíme o tom hovoriť. Naposledy sme o tom hovorili aj v našom výbore a skutočne by ma zaujímala vaša definícia toho, čo je inkluzívny rast. Možno, že ja aj spravodajca, pán Kešmer, by chceli počuť takúto definíciu a zároveň by sme ešte mohli pokračovať aj pokiaľ ide o otázky súvisiace s komoditami. Európska komisia tu predložila iniciatívu o surovinách, ktorá ovplyvňuje naše vzťahy s Afrikou napríklad. Aká je vaša úloha, úloha vášho generálneho riaditeľstva v tejto oblasti, pokiaľ ide o suroviny a o túto iniciatívu? sa napríklad pozriem na to, čo sa už uviedlo v kontexte toho zákona v USA, pán Barne a pán Gicht e, tí nás už informovali, ale skôr ma zaujímal aj váš názor na tieto oblasti. A potom tu ešte mám otázku, ktorá súvisí s ide o land grabbing, anglický termín. A Aká je tu zodpovednosť Európskej únie, pokiaľ ide o takéto privlastňovanie si pôdy, či skutočne to nejako berieme do úvahy, akým spôsobom sa európske podniky v tejto oblasti správajú. Či sme skutočne nejaký aktívni v ohľade monitorovania toho, ako využívajú naše firmy v Afri- na africkom kontinente pôdu, kde sa pestujú potraviny, ktoré nie sú v prospech e, občanov afrického kontinentu. A podobne, akým spôsobom monitorujeme situáciu ohľadne zaberania takéhoto priestoru na morskom priestore. Európsky európsky námorníci a rybári využívajú morské, morské územia na, pri africkom území, čo jednoducho zabraňuje africkým rybárom, aby vôbec vyžili e, z rybolovu. Takže čo si o tom myslíte? Madame de Kaiser. Ďakujem pekne, pani de Kaiser. Merci, madame la présidente. Ďakujem pani predsedajúca. E, e, ja som si veľmi dobre vypočula požiadavky, ktoré e, predložil náš výbor, najmä pokiaľ ide o legislatívne iniciatívy týkajúce sa ťažobných odvetví, ale o tom tu nechcem teraz hovoriť. Ja by som chcela pána Pibalksa požiadať o jednu vec. Existuje oznámenie komisie o sociálnej ochrane ako sa navrhuje v záveroch rady, myslím si, že to bolo z 20. júna 2007. Zdá sa mi, že sú tu dva záujmy. V uznesení nášho výboru, ktoré bolo odhlasované v parlamente a ktoré sa týkalo subsaharskej Afriky, sme sa vrátili k dôležitosti toho, aby sme v Afrike e, pôsobili, pretože ide o to, aby sme skôr e, aby, aby sme sa zameriavali na otázku základného zdravia ale keď hovoríme o severoafrických revolúciách, tak e, popri režimoch, ktoré sú niekedy skorumpované, autoritatívne a ktoré my nemôžeme jednoducho odsúdiť, respektíve nechať spadnúť e, z dôvodu nezasahovania, mohli by sme minimálne povzbudiť občianskú spoločnosť, jej pohyby a sociálnu dynamiku, ktorá je veľmi dôležitá pre budúcnosť. Keď e, my nemôžeme samozrejme e, ovplyvniť, respektíve nemôžeme urobiť my to rozhodnutie, ale môžeme sa snažiť udržať e, živú e, občianskú spoločnosť, ktorá by ďalej pokračovala v týchto pohyboch, ktoré sa rodia v podstate v celej Afrike a ktoré by mohli byť e, počiatkom zrodu novej demokracie v Afrike v budúcnosti. A preto sa pýtam pána E, komisára na toto oznámenie o sociálnej politike a začlenení sociálnej politiky, čo považujem za absolútne primárne v súčasnosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, nebudem opakovať to, čo už povedali moji kolegovia a súhlasím s väčšinou tých komentárov, ktoré tu odzneli. Myslím si, že sme podporili viacero vašich politík e, celkom priamými rezolúciami, uzneseniami a som skutočne rada, že ste uznali úlohu Cypru. Cyprus je veľmi malou krajinou, má veľa problémov, ale napriek týmto problémom sa mu podarilo sa mu podarilo dosiahnuť ciele v rozvojovej pomoci. Ja som skutočne rada, že som mohla na tom participovať, pokiaľ ide o rozvoj v tejto oblasti na Cypre. Pán komisár, ja by som sa chcela spýtať na vaše stanovisko, pokiaľ ide o turecké odmietanie, pokiaľ ide o pozvanie e, Cypru na štvrtý summit OSN, ktorý sa bude konať v Istambule. Ako viete, Európska únia by mala preukázať solidaritu všetkým krajinám, ktoré sú členmi Európskej únie. Takže ako som povedala, Cyprus je, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc pionierom, prečo by sme ho nemohli prijať na takýto summit? Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste sa podelili s nami o vaše názory, pokiaľ ide o priority európskej, ohľadne európskej rozvojovej pomoci, pokiaľ ide no, pre budúci rok. Je mi skutočne ľúto, že ste od nových členských štátov počuli, že iba Cyprus e, zatiaľ splňa tieto ciele ohľadne rozvojovej pomoce. Možno by sme mali nájsť nejaké nástroje na to, aby sme urobili takúto rozvojovú pomoc závodnú, aby, záväznú, aby tieto členské štáty dodržali svoje záväzky. Nie som si celkom istá, že momentálny postup bude fungovať. U nás v krajine je dosť ťažké presvedčiť ľudí ohľadne rozvojovej pomoci, že skutočne máme určitú zodpovednosť aj za iných. Nielen verejná mienka je dosť egoistická, ale politici samotní sú dosť populistickí, pokiaľ ide o túto tému. A takisto som sa chcela spýtať, či by sme nenašli nejaký spôsob, aby sme ich jednoducho prinútili na to, aby e, prispievali. A pokiaľ Ide o ďalší bod. chcela by som sa spýtať, ako zabezpečíme to, že náš hlas Európskej únie sa nielen zaznie, ale že ho aj vypočujú na úrovni medzinárodného spoločenstva. Tento summit v Istambule, ako dobre viete, minulý týždeň eh, sa prijala rezolúcia, kde bolo začlenených viacero odporúčení z našej strany za Európsku úniu z Európskeho parlamentu častokrát e, vydávame viacero vyhlásení, pokiaľ ide o medzinárodnú situáciu, ale nie som si celkom istá, či naše iniciatívy vôbec niekto berie do úvahy. Momentálne teraz OSN, pokiaľ ide o náš štatút pozorovateľa e, v OSN, ako môžeme vôbec presadzovať všetky naše myšlienky, ak nás berú iba ako pozorovateľov. Ďakujem za odpoveď. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Ešte dávam slovo pánovi Pongovi. Merci, le Ďakujem, pán komisár. Chcel by som vám položiť otázku eh, o malých eh, a str... des priorités eh, o, o, o oblasti Hm. Pacifiku a Karabiku a, Karibiku a z, netrpezlivo čakám na návrh e, Európskej komisie o budúcom e, asociačnom štatute. Neviem. Dúfam, že tento nový rámec, ktorý by mohol byť výsledkom úvah, by mohol posilniť e, vzťahy medzi Európskou úniou a týmto regiónom. Ďakujem, odozdávam slovo pánovi Neuserovi. Ďakujem pekne, pán komisár, vo svojom príspevku ste jasne povedali, že máme veľa priestorov, kde môžeme byť aktívni. A teraz k tomu ešte prídu ďalšie, ako napríklad pobrežie Slonoviny, Severná Afrika. S týmito témami sme jednoducho nepočítali. A teraz ešte prídu nové návrhy od nás, od poslancov Európskeho parlamentu, čiže skutočne máte pred sebou veľkú úlohu. Pokiaľ ide o financovanie, chcel by som povedať iba to, že vítam to, čo ste vy uviedli. Musíme tlačiť predovšetkým na členské štáty, aby sme dosiahli ten cieľ 0,7 HDP a myslím si, že v princíp by sme mali sa držať tohto cieľu. Ak vidíme, že Cyprus dokáže dodržiavať túto svoju povinnosť, tieto svoje závisky, ale aj Portugalsko a bohatšie štáty nie, tak to musíme jednoducho ešte raz zdôrazniť dnes som napríklad vo výbore pre zahraničné záležitosti počul pána komisára Füleho, pokiaľ ide o prístupové rokovania. Ešte treba v niektorých krajinách dosiahnuť určité fázy v rámci týchto predstupových rokovaní a pri rokovaniach s krajinami, ktoré, sa chcú, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, musíme jednoducho hovoriť aj o týchto cieľoch rozvojovej pomoci. Nemalo by to byť kritérium, ale mali by sme to jasne zvýznamniť a zdôrazniť aj pri týchto predstupových rokovaniach s krajinami, ktoré chcú byť členmi nášho klubu. Som skutočne pyšný, že komisia a aj výbor ako taký teraz v maji v Budapešti e, príjme štruktúrálny dialog, kde miestne úrady a občianská spoločnosť budú takouto formou posilnené. Myslím si, že to je princíp našej rozvojovej po- pomoci, kde sa jasne dohodneme na tom, že musíme byť do- odhodlanejší, ambicioznejší v tejto oblasti, aby sa zlepšila pomoc vlád aj v oblasti eh, rozvojovej pomoci predovšetkým pokým ide o oblasti e, zdravotného poistenia a vzdelávania v krajinách, ktorým pomáhame. Napríklad Kongo, ktorá je, čo je vlastne bohatá krajina, ale nemá žiadne príjmy z daní, pretože tam nemajú fungujúci finančný systém. Čiže toto je niečo, kde musíme klásť väčší dôraz a Preto všetkým by som spomenul krajiny, ktoré sa rýchlo rozvíjajú. Tie takisto musia pomáhať. Ak máme miléniové ciele, kde bojujeme proti umrtnosti matiek a detí, a keď si pozrieme číselné údaje, e, ktoré hovoria o tom, koľko žien a detí e, v Indii zomrie e, oveľa viac ako v subsahárskej oblasti, tak jednoducho musíme o tejto téme hovoriť. Nemôžeme rozvojovú pomoc dávať do takých krajín ako India. Podporujem takúto pomoc v každom prípade, ale je to krajina, ktorá má atómové zbranie a e, momentálne si stanovili skutočne veľmi komplexný program výskumu, e, ktorý súvisí s vesmírom. Čiže musíme aj na nich tlačiť, aby jednoducho sa angažovali v v oblasti rozvojovej pomoci. A pokiaľ ide o tra- daň e, z transakcií bank, to je takisto niečo, o čom sme už u nás v parlamente hovorili dosť veľa. Možno by sme mohli, možno by sme mohli túto daň nazvať inak Možno by sme ju mohli nazvať daň proti chudobe. Potom by bolo úplne jasné, že o akú daň ide a potom by možno tieto dane e, sa dostali tam, kam sa majú a mohli by sme ich potom prerozdielovať. A posledný aspekt, na ktorý by som chcel poukázať, dnes ráno sme hovorili aj o téme, pokiaľ ide o spájanie vojenských zásahov a humanitárnej pomoci. Vidím tu určitý trend, kde rozvojová pomoc a humanitárna pomoc je podriadená nejakým vojenským zásahom a mali by sme zabezpečiť, aby humanitárna pomoc bola vždy presne a prísne oddelená od humanitárnej pomoci a od vojenských zásahov. Pardon. Prakticky sme skončili a výnimočne ešte raz odovzdávam slovo pani Krajze, ale prosím, aby bola veľmi stručná. Ďakujem. Teraz budem hovoriť e, v mene kolegyne Takulej, ktorá je v Indii a chcela sa opýtať konkrétnu otázku o tom, že aké sú vaše e, predstavy pre budúce finančné perspektívy a čo sú, e, ako by mala byť architektúra finančných nástrojov, napríklad ako by sa mala tá priama tej DCI by sa mali prepracovať a čo si teda vlastne myslíte celkovo o tejto téme. Ďakujem, nech sa páči, pán Pibalk, máte slovo. Tak, pán Pibalk. Uh, well, um, um, I will start with uh, saying that uh, development co- Dovolte, aby som začal tým, že čo sa týka rozvojovej pomoci, je to um, naj, jedna z najkomplikovanejšia oblasť politík pretože je to otázka, oblasť, ktorá e, si vyžaduje odpovede na množstvo odpovedí a nie, všetko, nie, všetky, nie, nie všetky sú tu uspokojivé odpovede v Európe. Ale ja sa pokúsim urobiť e, všetko preto, aby som zodpovedal niektoré otázky. Čo sa týka otázky Geja Michela, otázky 6 miliard cez nedostatočnej No, koordináciu medzi EU27 a komisiou. My sa teda snažíme jeden a zlepšujeme teda e, te, už na Haiti sa to ukázalo teraz v rámci pobreže Slonoviny takisto a potom budeme pokračovať asi Južným Sudanom. To budú prípady, kde budeme demonstrovať. Ale keď chceme proste dostať do chodu všetky tú mašinériu, tak to si vyžaduje naozaj veľmi dobrú podstatnú úroveň. Potrebujeme splniť dve podmienky. Musíme akceptovať, že máme spoločnú, ne, spoločné strategické dokumenty, že musíme mať rovnaké chápanie toho medzi jednotlivými členskými štátmi a to sa nedá tak ľahko dosiahnuť, ale najdôležitejšie je mať spoločné programovacie obdobia práve tu doteraz e, neboli dostatočné postupy, aj e, neboli ochot, nebola medzi samotnými DG nebola ochota ísť e, jedným smerom. Takže mm, množstvo peňazí sa vlastne možno, že týmto spôsobom stratilo a preto by bolo potrebné zabezpečiť legislatívnu iniciatívu v tejto oblasti, pretože si myslím, že to nie je problém z národnej suverenity. Je to, aby e, sa tu zodpovedne nakladalo s prostriedkami daňových poplatníkov, takže ak sa nám to dobrovoľne nepodarí, budeme to musieť cez Lisabonskú zmluvu pretlačiť. To znamená, že aby sme ušetrili peniaze daných poplatníkov na spoločné programovacie e, obdobie, pretože nesmieme, podmienka je, že nesmieme tých 6 miliard stratiť. Nielen čo sa týka malých a stredných podnikov, takisto Nirč položil otázku, myslím si, že musíme sa venovať týmto otázkam čo najviac z hľadiska eh, modernizácie eh, politiky rozvoja. ale pokúšim, pokúsim sa teda do dokumentov, ktoré vypracovávam viac e, sa zamerať na malé stredné obchodníky, ale treba si jasne povedať, že o, o čo konkrétne ide, lebo stále o tom hovoríme, ale pokrok je tiež taký veľmi obmedzený a mm, nemá zmysel tam niečo dávať, keď napokon to nepriniesie žiaden pokrok alebo sa to tam neodrazí. Čiže e, my musíme naozaj veľmi dôkladne všetko preskúmať e, najprv získať informácie od partnerskej krajiny. Potom určite tie vedecké projekty, to je dobrý nápad, to musíme preskúmať. My už máme určité projekty tohto druhu v rámci 7. rámcového programu, už sme tam dali nejaké prostriedky, neboli veľmi veľké, ale snažili sme sa teda podporovať aj určité, určitú vedu alebo vedecké výsledky v týchto krajinách a to asi je cesta pre budúcnosť. K tejto otázke pripravím text. Potom, čo sa týka transparentnosti, bol som s, s komisárom Barnierom, ktorý um, podporil aj tento môj návrh, že to treba dať do legislatívneho návrhu, že plná transparentnosť e, je absolútne podstatná. Aspoň z jeho jazyku som rozumel toľko, že teda medzi tým, čo on vidí a ako to vidím ja, nebolo protirečenie. Aspoň toľko môžem povedať. No Už nemôžem zatiaľ slúbiť, že mám prídeme vám vysvetliť legislatívny návrh. Ak teda on nepríde, ja určite prídem. To je jedna z odpoveď vašej štvrtej otázky. Čiže my to môžeme brať ako o, s, prísľub, sa pýtal pán poslanec Berman, pán komisár. Áno, pretože ja som zodpovedný za rozvoj, čiže ja som tým jedným, na ktorého sa treba stále obratiť, keď máte pocit, že sa niečo nerobí E, správnym spôsobom, pretože u nás je vždy všetko jasné, že kto je za čo zodpovedný. Ale tak ako to je teraz, bol by som teda prekvapený, že keby neprišiel pán Barnier a myslím si, že dynamika medzi nami je pozitívna. E, možno, že ešte máme niektoré otázky, ale už to ide správnym smerom. Pani, e, prece, pani poslankyňa žiada o otázku. <laughs> So we are, so the answer is we are working on this, in this direction and I... Čiže odpovede, že my pracujeme týmto smerom a Pani poslankyňa, prosím vás, pani predsednička, pretože e, je to nejasné. Môžem položiť otázku? Len musíte to položiť rýchle, pretože pán komisár nemá veľa času. Áno. Nuž, vy ste prislúbili, že urobíte maximum preto, aby sme mali e, návrh legislatívneho návrhu k Lord k Brand už do, Dodd-Frank pretože to, sú, to sa týka dvoch častí. Jednak je to jedna časť je antikorupcia a potom ďalšia otázka konfliktných e, otázok a e, zodpovednosť, ale on na tom nepracuje. Mohli by ste ho to požiadať, pretože si, vy ste nám slúbili, e, že vy by ste sa mali venovať otázkam skôr kom, riešenia konfliktov ako transparentnosti. Komisár, beriem váš návrh Dobre, takže ja mu sľubujem, že, sľubujem, že jemu to, teda pripomeniem tieto konfliktné otázky. Potom spoločný politický teda hlas, alebo sú tu bolo povedané, že máme veľa hlasov bez posolstva, ja by som povedal, že až také zlé to nie je, ale určite potrebujeme veľkú podporu, aby sme zabezpečili podporu našej vonkajšej službe, aj keď to nie je vždy možno jeden spoločný hlas, ale je treba zabezpečiť, poskytnúť podporu pani Eštonovej a jej službe, pretože odtiaľ vlastne začína problém. E, myslím si, že áno, je treba tie naše jednotlivé hlasy trochu doladiť, ale zase si nemyslím, že sú medzi nami až také nejaké veľké rozdiely, aby sme mohli dosiahnuť teda spoločný európsky hlas. Čo sa týka časovej otázky k pedagogike, ja budem, som ochotný kedykoľvek diskutovať. Otázka sa týkala rozpočtu a myslím si, že budeme musieť vysvetľovať aj nám, aj vám, aké sú výhody aj nevýhody, keď využijeme túto metódu pri tvorbe rozpočtu v budúcnosti. Ďalej, čo sa týka inovácií, a konsenzus z Washingtonu a z Istanbulu. Myslím si, že neočakávam, že bude nejaký nový vývoj, ale sú tu krajiny, kde treba urobiť viac práce a niekedy možno ortodoxnejším, prísnejším spôsobom, aby sme dosiahli nejaký výsledok. A takisto aj vedecký výbor zdieľa tento prístup. No a čo sa týka 20, toho, aby sme urobili z 28 politik jednu politiku, Myslím si, že kritická e, línia je podpora rozpočtu. Myslím, že keď sa dokážeme dohodnúť na rozpočte, už potom robíme, to, už to je veľký úspech, potom hneď z rozpočtu vyplýva programovanie a potom myslím si, že pracujeme na tom, lebo, na tom, lebo keď hovoríte s jednotlivými členskými štátmi, ja som ich navštívil, rokujem s nimi, nie je taký veľký rozdiel v prístupoch, ale potom, keď treba tomu prideliť prostriedky, vždy je potom problém, ale e, na rade nie sú rôzne e, názory, ale potom tie povinnosti e, rozpočtové tie sa vždy nejako inak, tie som, tam majú vždy sú nejaké iné predstavy. Ďalej. Ďalšiu otázku na pána Devu. Si to prejednám so svojimi pracovníkmi, pretože naozaj potrebujem zabezpečiť registráciu um, podnikateľského alebo obchodného registra alebo vytvorenie obchodného registra. Um, čiže naozaj je pravda, že keď tam je niečo na čierno, tak sa to potom nepočíta do celkovej ekonomiky a my potrebujeme určite pripraviť o tom takýto dokument a potom nová štruktúra, nová jednotka či útvar DigiDevco, ten sa bude venovať práve týmto otázkam. Ehm, potom ďalšia otázka, teraz Šarla k správe Podimata a Jolie. Ja osobne zdieľam e, ducha tejto správy. Ja sa potom ešte možno vrátim v budúcnosti, aké konkrétne návrhy by mohli z toho vyplynúť, pretože si myslím, že ide o inovatívne zdroje financovania a my potrebujeme najprv vypracovať dobrú analýzu dopadov, aby sme sa k tomuto potom ešte mohli vrátiť, keď zistím vedieť, že kde sa nachádzame. Alimentation on, on food security and speculation. Čo sa týka potravinovej bezpečnosti a špekuláciách s potravinami, my sme sa spoliehali na aktivity francúzského predsedníctva na G20, keď nastolovali tento problém. Ja si myslím, že by to mohol byť obmedzený úspech. Ale keď sa pozriem na to, že čo sa deje v, v realite a my meníme našu politiku, máme väčší záujem o polnohospodársky sektor, potom Niektoré e, krajiny dosiahli lepšie výsledky než v roku 2008. Zatiaľ však nemôžeme byť úplne e, uspokojení, ale určite sa situácia zlepšila z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Jedným z dôvodov, prečo sme mali túto iniciatívu e, v sume 1 miliardy a to pomohlo dobrým, dobre viacerým krajinách. Čiže bolo by dobre, keby sme mali prístup trvalej udržateľnej podpore polnos, k podpore trvalo udržateľného polnohospodárstva, aby zabezpečili si e, sebestačnosť v potravinách. Takže ja by som povedal, že správy, správu, ktorú som dostal, ešte tá nie je poplašná správa, ale určite si vyžaduje veľkú pozornosť e, pre, pre budúcnosť. Čo sa týka tej sociálnej dĺžky, tomu sa ešte potom vrátim. Na I think, uh, first of all, I'm grateful, Michael, for kind words. Uh, but uh, uh, on the main issues that you said, fundamental values, I, I really believe that we should be very... Myslím si, že Michael, čo sa týka tých základných hodnot, musíme žiadať isté, že je to jasná provokácia voči nám a to nezdielajú ani kraj, ľudia v týchto krajinách, preto by sme nemali sa nechať vyprovokovať a mali by sme držať svoju líniu, ale keď sa pozriete, ako sa tam nedodržiavajú ľudské práva, tak eh, rozpočtová podpora by mala byť na to využitá. A nesúvisí to s našimi partnerskými krajinami. Ide o to, aby sme boli konzistentnými, preto pracujem v prospech konzistentnej podpory rozpočtu. A už v septembri sme mali toto oznámenie, prijímame raz, závery rady, sme aktívni a mali by sme e, konať spoločne. Nemecko by nemalo ísť svojou vlastnou cestou. Myslím si, že mali by sme konať e, ako EÚ jedným hlasom ale keď vidíme nedostatočné ľudské práva, potom mali by sme e, napríklad e, upraviť podľa toho tie modality pomoci, pretože nechceme samozrejme trestať ľudí, ale tie krajiny, kde máme základné nedorozumenia, tak je treba s týmito tendenciami e, pracovať. podstate nechcel by som, aby sme tuto skákali z jednej veci do druhej veci, ale ďalšie, napríklad s touto otázkou súvisí otázka globálneho fondu. Znamená, že každý členský štát začal od začiatku inak a ja dúfam, že sa nám už, že to už nikdy tak nebudeme robiť. Vždy najprv je potrebné si veci veľmi dobre prediskutovať a, a až potom niečo pripraviť a nie opačne, že niečo pripravíme a potom o tom diskutujeme pretože je to všetko veľmi komplikované neskôr. Takže ja si myslím, že to je teraz línia, ktoré by sme sa mali pouberať. Potom, čo sa týka OSN, ja by som teda dosť e, bol na strane, alebo obhajoval by som našich partnerov, pretože to hlasovanie, ktoré sme prehrali, vlastne demonstrovalo, že musíme pracovať tvrdšie a viac. A teraz už myslím, že naozaj dopracujeme. Ehm, externá služba, moje, moja služba a vysvetliť, prečo OSN je pre nás e, také podstatné, je to otázka našej identity, my sme ale stále Európska únia a chceme mať e, možnosť hovoriť ako EÚ na úrovni OSN. Myslím si, že nežiadame až o tak veľa. A keď povieme, že pozrite, keď máte nejaké ďalšie otázky, spýtajte sa nás, ale my sme takisto povedali, že to je pre nás životne dôležité a keď e, e, budú, keď táto otázka bude položená, verím, že nás naše krajiny podporia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 predchádzajúcom hlasovaní by som povedala, že nemali by sme to posudzovať. Je, bolo to už teda v minulosti, e, poučili sme sa, oni si sa poučili, my sme vysvetľovali, vysvetľovali a dnes nemôže nikto povedať, že my sme sa nesnažili vysvetľovať, prečo je to e, tak, ako je, aká je povaha tohto hlasovania. Robili sme to na všetkých úrovniach, na úrovniach OSN, vládach a podobne a nikoho sme nevynechali ani najmenšie najmenšiu krajinu sme nevynechali z OSN. O všetky, so všetkými sme rokovali a verím, že to hlasovanie, ktoré bude preukáže, že kto s nami chce pracovať a kto s nami nemá záujem pracovať. Ale stále je to voľné hlasovanie. Každá krajina na to má svoj vlastný názor. Ale ja si myslím, že naši partneri sú spokojní s výsledkami, ktoré sme poskytli a a ak chceme, musíme im povedať, že keď chcete pozitívny výsledok hlasovania, hlasovania je treba neustále len všetko vysvetľovať a takisto často zodpovedať na rôzne e, nepríjemné otázky, aj na otázky, prečo ste zmenili Lisabonskú zmluvu, prečo ste vôbec prijali, keď ju potom meníte a podobne. Na tieto otázky musíme byť pripravení odpovedať. A verím, že potom môžeme získať pozitívne hlasovanie. pokiaľ ide o ten, o ten limit 0,7%, či to môžeme vyžadovať? Myslím si, že nemôžeme. To skutočne zachádza do národnej suverenity. Ja som navštívil aj Rumunsko, hovoril som s predstaviteľmi vlády a povedali nám, že do roku 2015 im podarí dosiahnuť tento cieľ a členské krajiny hovoria, my to dosiahneme možno neskôr, lebo teraz máme ťažkosti a pravdepodobne to dosiahneme neskôr. Čiže Dá sa to dosiahnuť iba nejakým nátlakom zo strany parlamentu, že tu budú správy. To je jediný spôsob, ako sa dá dosiahnuť práve tento cieľ. Nemôžeme hovoriť, že by Európska únia nejako robila nátlak takýmto spôsobom. Musíme ísť dobrým príkladom, musíme to očakávať, ale musíme to vždy zdôrazňovať. A pokiaľ ide o ťažobný priemysel, to som ja. To sa týka mňa. Takže ja nemôžem každý návrh posudzovať, ale moji ľudia jednoducho budú sledovať aj otázky koherentnej politiky rozvoje pomoci. Hovorili sme o tom už v rámci duševne, práv duševného vlastníctva. Ja som jasne hovoril, že to znamená aj pre tieto rozvojové krajiny, keď sa napríklad bavíme o otázkach liečiv, ako to tu odznelo musím sa vyjadrovať vždy veľmi jasne, pokiaľ ide o koherentnosť politiky v rámci kolegia komisie a myslím, že to takto isto aj berú moji kolegovia. Je to skutočne moja úloha v rámci komisie a myslím si, že moje DG je skutočne zodpovedné. Nerobíme nejaké návrhy v tejto fáze, ale skôr máme určitú úlohu mediátora. Ale áno, uberá sa to správnym smerom pokiaľ ide o otázku pani predsedničky Stiflerovej, pokiaľ ide o tie podmienky, áno, mali by sme viac trvať na dodržiavaní týchto podmienok, pretože e, pracujeme s peniazmi našich daňových poplatníkov a vlastne ide tu o našu dôveryhodnosť. Nič nie je e, nesprávne na tom, ak sa budeme snažiť byť čo možno najotvorenejší, pokiaľ ide o diskusiu. Musíme byť otvorení a otvorení nielen voči, sami voči sebe, ale aj voči našim partnerom. A to, čo povedala pani Sargentini, čo je to inkluzívny rast, tú definíciu. Nechcem nejakú definíciu, ale pre mňa to znamená, že ak je viac verejného majetku, tak by to malo byť redistribuované prostredníctvom sociálnych služieb občanom tejto krajiny. Takže ak máme väčšie bohatstvo, tak máme sociálne systémy, ktoré potom distribujú tieto príjmy rovnomerne mm, medzi ľudí. Takže to ja nazývam to ja nazývam tento inkluzívny raz. Nie je tu HDP ako také, ale ide tu skutočne o to, akým spôsobom sa to redistribuje potom do celej spoločnosti. A pokiaľ ide o tú iniciatívu o surovinách. Myslím, že tento text nebol až tak nebol zlý. Myslím si, že táto iniciatíva ohľadne surovín vyplýva z politiky súdržnosti a pok- takisto aj pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Samozrejme, nebola až taká ambiciozná, ako mohla byť, ale bola správna. A pokiaľ ide o ten termín landgrabbing, to zaberanie územia, pokiaľ ja viem, tak sa to netýka ani tak firiem Európskej únie, skôr firiem z Číny a Indie, ktoré v Afrike takto zaberajú územie. Jediný spôsob, aký sa s tým môžeme vysporiadať, je jednoducho kontrolovať všetky e, kontrakty o kúpe pôdy. To je jediný spôsob, musíme si to uvedomiť, pretože sú tu krajiny niektoré, ktoré si myslia, že my nerozumieme tomu, ako no, alebo čo sa tam vlastne deje. Ja myslím si, že transparentnosť je jediný spôsob, akým zaviesť poriadok do tejto oblasti, pretože takýmto spôsobom, keď sa budú zverejňovať kontrakty o kúpe, tak budeme vidieť, kto kúpil pôdu, na čo ju kúpil a ako ju využíva. A pokiaľ ide o otázku, ktorú sa spýtala Veronika, áno, ja som zodpovedný za komunikáciu, respektíve vyhlásenie na rok 2012. Myslím si, že to je dôležitá otázka a je to samozrejme medziodborová otázka, takže mali by sme sa dopracovať nejakému vyhláseniu k tejto téme na rok 2012. A pokiaľ ide o otázku pani Teocharus, oceňujem to, čo ste dosiahli na Cypre pretože to je jasný signál toho, že aj tie krajiny, ktoré sa pridali po roku 2004, sú schopné dodržiavať tieto cieľe a dokonca dostali do tej vodcovskej pozície. A dokonca nestevili na tej úrovni, či dokonca vyššie ako tá úroveň. A pokiaľ ide o Istanbul, je to udalosť, ktorú organizuje, organizujú Spojené Spojené národy. Takže myslím si, že celá Európska únia by mala participovať. Ja som nevedel o tom, že vy tam nie ste. Môže to byť, že ste nedostali pozvanku, ale ja to ešte preverím. Skutočne ma to prekvapilo a v každom prípade sa tomu budeme venovať. A potom sa tu ešte spomenulo, že delegácia EÚ obsahuje predstaviteľov parlamentu, takže Takisto preveríme, akým spôsobom e, sa má toto dosledovať, aby jednoducho sa s nami zaobchádzalo férovým spôsobom. Takže chcem, aby to prebiehalo v rámci slušnosti a som budem rád, keď všetky krajiny Európskej únie budú môcť participovať tak, ako sa patrí. Dúfam, že sa nám podarí takúto situáciu dosiahnuť. Som si istý. A pokiaľ ide o otázku pani Kretu, pokiaľ ide o tie odporúčania, je mi ľúto, že bol som v Uzbekistane a nemohol som sa zúčastniť na rozpráve v parlamente a takisto mi je ľúto, že v parlamente máte pocit, že vaše odporúčania sa jednoducho nezapracúvajú. Takisto sa budeme snažiť polepšiť v tejto oblasti. Myslím, že to je len férové vám slúbiť takéto zlepšenie tejto situácie a tieto parlamentné odporúčania budeme častejšie zapracovávať. Nie je to vždy tak, že máme ten istý názor, ale mali by ste mať aspoň ten pocit, že skutočne nám záleží na tých vašich názoroch. A pokiaľ ide o konferenciu AKT krajín, tak jednoducho to zapracujeme. A pokiaľ ide o otázku pána Pongu, a hovorili sme o PTOM a pracujeme na tom aj v rámci uh, finančných výhľadov, takže tej, tomto štádiu sa snažíme pokračovať tým smerom, ako sme to uviedli. Problém s týmto problém, ktorý, s touto témou, ktorú si spomenuli, je ten, že častokrát sú tieto veľmi malé štruktúry. A vieme, že PTOM sú teritoria územia, ktoré sú blízke EÚ a jednoducho musíme sa tejto problematike venovať. A to, čo sa spýtal pán Neuser, je pravda, že je to výnimočná výzva momentálne a čelíme tomu každý deň. Sú tu určité výzvy, predovšetkým v oblasti Severnej Afriky. Povedal by som, že musíme sa vždy snažiť o to, aby táto vyváženosť e, nesmerovala smerom do krajín, ktoré sú v našom susedstve, pretože je tu veľa chudobných krajín, ktoré nie sú našimi priamými susedmi. A táto teori- tendencia, teraz sa tu stále hovorí o krajinách Severnej Afriky a zabudáme na to, že tu je oveľa viac krajín, ktoré nie sú z tohto regiónu a potrebujú našu pomoc. Čiže my sme povedali, že táto nová víza jasne hovorí o tom, že my by sme nemali zabúdať na tie najchudobnejšie krajiny. A problémy v Severnej Afrike, pri všetkom respekte, eh, to nie je až taká vážna situácia, musíme skôr to riešiť na politickej úrovni, podporovať tieto nové vlády v týchto krajinách. Je správne, ak pomáhame aj týmto krajinám, ale máme tu aj krajiny saharskej oblasti a tie potrebujú skutočne naše peniaze. Ľudia tam zomierajú na choroby a my by sme jednoducho nemali ich opomínať. Pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, tento proces pokračuje a možno sa nám podarí nájsť nejaký kľúč, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Pokiaľ ide o to, aké krajiny, s akými krajinami by malo EÚ spolupracovať v tejto oblasti. Najprv s tými najmenej rozvinutými a potom jednoducho uvidíme, čo si môžeme dovoliť. Čiže také krajiny ako napríklad India, tam by som povedal, že jednoducho tam by sme nemali pomáhať na úrovni EÚ. Nehovorím o členských krajinách, to je rozdiel, ale Európska únia by sa mala sústrediť predovšetkým na tie najviac zraniteľné krajiny, na tie... A pokiaľ ide o krajiny ako e, India, Brazília, Čína, tie sú síce chudobné, ale tam by sa mohli vychádzať skôr nejakých bilaterálnych dohod s členskými štátmi, ale Európska únia by sa mala sústrediť predovšetkým na tie najviac zraniteľné krajiny. A pokiaľ ide o, tú finan- pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, tu jednoducho potrebujeme aj pomoc na úrovni na úrovni pred, predstaviteľov krajín a dúfam, že nás podporia. Jednoducho musíme si počkať, aká tu bude odpoveď, aká tu bude podpora, ak sa nám negociácie nepodaria úspešne e, završiť. Európska únia ako celok zatiaľ ešte, pokiaľ ide o financovanie zo strany komisie na úrovni Európskej únie, nepodporujeme vojenské riešenia situácie. Nám ide skutočne o rozvojovú pomoc. A pokiaľ ide o pobrežie Slonoviny, to je najlepší príklad, akým spôsobom sa my angažujeme. Skutočne my nie sme zvyknutí to takýmto spôsobom nejako spájať, ako ste to uviedli vy. Neviem, či je tu takáto tendencia. Áno, možno, že niektoré členské krajiny podporujú takéto riešenie, ale aby, nie som si vedomý toho, že by to preferovali pred humanitárnou pomocou. Našou prioritou je v každom prípade humanitárna pomoc. Ja skutočne neviem ani o tom, že by členské krajiny jednoducho uprednostňovali vojenské riešenia. Jednoducho by som týmto spôsobom už e, asi vyčerpal ten priestor, ktorý mám na odpovedanie vašich otázok. Toto boli moje názory. A teraz budeme mať na kolegiu seminár. Budeme hovoriť o viacročnom finančnom rámci, budeme hovoriť o nových perspektívach a pravdepodobne tu budú nové návrhy 29. a 30. júna, to je ten termín, kedy budeme hovoriť aj o týchto oblastiach, takže Momentálne nie som schopný vám povedať viac ako to, čo som vám povedal, alebo čo sa prezentovalo v výbore Šúre. Takže to je pravdepodobne všetko. Možno by sa mohla k tomu vyjadriť aj pani Keller. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, pán Pibax. E, pán komisár, len e, by som chcel povedať, že vy e, vystupujete v tomto výbore častejšie než e, niektorí z našich členov. Vysoko si to ceníme. Ďakujeme. Eh, o chvíľu hlasujeme, preto vás prosím, aby ste eh, zachovali ticho, aby ste neodchádzali z miestnosti. Vyberte si svoje hlasovacie karty. Dnes budeme hlasovať všetko elektronicky. Prosím eh, vás o pozornosť. Voilà, nous allons procéder au vote. Takže budeme hlasovať. K dispozícii máme 15 minút. Máte všetci pripravené vaše karty? Môžeme začať. Voilà. Un essai. Alors nous allons procéder à... Najprv si urobíme skúšku. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Ešte dobre, že si robíme skúšku. Funguje? Funguje to? Ešte nám nejakí chýbajú. 6 ľudí. Vlastne 5. Vlastne 6. No, teraz nám chýbajú dvaja. Možno by ste si mali presadnúť. Presadnite si radšej. Stále nám chýbajú dvaja. a tak už iba jeden. A už sme čakali iba na Veroniku. Už to je v poriadku. Už sa nehybte, nedýchajte, všetko je pripravené. Koniec hlasovania. teraz e, tu máme e, e, potraviny do roku 2020. Máme pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Nie, vlastne, prepačte, hlasujeme elektronicky. Povedali mi, že všetko sa hlasuje elektronicky. Vlastne už nie, už to neplatí, takže budeme hlasovať s vyhnutím ruky, kto je za. Počítate to? Kto je proti? Prijaté. Kontrola. No, to som sa obávala. Kto je za, kto je proti? Kontrola. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Konec hlasovania. Takže e, schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Kontrola. Otváram hlasovanie. Niekomu tu e, zrejme zvoní telefon, ruší to, mohli by ste ho prosím vypnúť. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 4 za? Proti? Zdržali sa? schválené. 5 za, proti, Uh, overujeme si to. Uh, otváram hlasovanie elektronické, koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 1 je na... Nie, prepačte, Opravila sa pani prezidajúca. Budeme teraz hlasovať v troch častiach. E, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale radšej si to overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. E, pozmeňujúci návrh 6. Vlastne, prepačte, prechádzame priamo k pozmeňujúcemu návrhu 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Kontrola. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 14 za, proti. Urobíme si kontrolu, lebo nie je to celkom jasné. Myslím si, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Pozmeňujúci návrh. To je ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 22 za, proti kontrola. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválené. 24 za, proti, kontrola. Je to príliš tesné. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Vždy je to veľmi tesné, je tam rozdiel len pár hlasov, preto to treba overovať. 28, kto je za? Prepačte, opravila sa pani prezidentka. 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 28 za, proti, kontrola. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Takže dostali sme sa k návrhu 33, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to je zamietnuté, nie som si však istá, overíme si to, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa schválené 35 za, proti, zdržali sa schválené 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, overujme si to, otváram hlasovanie, koniec hlasovania, zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa. Veľmi ťažko to zistiť, overujeme si. Overíme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 43 za, proti. To je vždy to isté. Kto sa zdržal? Urobíme si kontrolu. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania schválené. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, vlastne nie je to. Dohodnite sa, či to odpadá, alebo nie. Takže nie. 39 za, proti, zdržali sa, myslím, že to je zamietnuté, ale overíme si to, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 44 za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania, zamietnuté. 45 za, proti, Kontrola. Otváram hlasovanie. Hlasovanie schválené. 47 za. Vlastne nie to odpada, takže 48. 48. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 49 za, proti, zdržali sa schválené. A posledné hlasovanie bude k celej správe. To sa musí urobiť elektronicky. Otváram hlasovanie je. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem veľmi pekne. Non, mais non, on va pas changer.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 Euh, s'il vous plaît, si vous pouviez sortir en silence. Prosím vás, aby ste odchádzali potichu. Chceli by sme pokračovať v našom zasadnutí. Merci de respecter les gens qui veulent terminer. Ďakujem, že e, rešpektujete požiadavku, aby ste v tichosti opustili silu, e, sálu, pokiaľ to považujete za potrebné. A v súlade s rozhodnutím na poslednom zasadnutí dnes sa bude konať výmena názorov k zelenej knihe inkluzívneho rastu a definícii e, stratégie rastu Európskej únie. Toto je veľmi dobrá príležitosť na výmenu názorov po rozprave, ktorú sme mali s e, komisárom Pibaxom. E, takisto náš výbor objednal štúdiu témam, ktorých sa táto správa týka. Nech sa páči, pán Kačmarek. Ďakujem, pani ehm, Predsedajúca, som veľmi rád, že sa máme znova možnosť venovať tejto téme o dosahu ehm, rozvojovej politiky. Pochopiteľne je to téma, ktorá je veľmi dôležitá a e, som konfrontovaná s, s viacerými názormi e, mimovládnych organizácií a ďalších. Ide o témy, o ktorých treba hovoriť spoločne. My už sme hovorili o otázke tzv. blending to znamená, že sa tu zmiešavajú rôzne typy rozvoja a rozvojovej pomoci. Pokiaľ ide o zelenú knihu, tak táto vznikla v oveľa širšom dokumente než tento samotný dokument a vznikla aj v kontexte iných rozhodnutí Európskej únie, napríklad viacročný finančný rámec alebo finančná podpora, finančné nástroje a tak ďalej. Čiže e, vznikla vo veľmi širokom kontexte a ja nechcem opakovať e, diskusie z našich predchádzajúcich zasadnutí a preto sa sústredím len na to, čo je najdôležitejšie v stanovisku parlamentu a aký, aké by malo byť posolstvo parlamentu. Poprvé, my sme o tom už hovorili, ale myslím si, že treba pripomenúť, že Európska únia má solídny rámec pre rozvojovú politiku. Tento rámec bol aj predmetom diskusí s radov a s komisiou a e, to v rámci Európskeho rozvojového konsenzu po druhé, máme aj presnú definíciu cieľov tejto politiky, ktoré sú vymedzené v Lisabonskej zmluve. Ide o znižovanie a elimináciu chudoby. To však nič nemení na veci, že e, je v tejto veci konsenzus. To pochopiteľne nejako neovplyvňuje e, naše úvahy e, týkajúce sa zelenej knihy. Je dôležité, aby sa Európska komisia snažila nájsť spôsoby, ako zvýšiť účinnosť rozvojovej pomoci. My sme o tom hovorili v Štrasburgu aj v súvislosti s konferenciou OSN o najchudobnejších krajinách sveta. Počas diskusí v Štrasburgu niektorí rečníci pripomenuli, že e, v priebehu 40 rokov sa len trom krajinám podarilo prekonať bariéru oddelujúcu najchudobnejšie krajiny od krajín stredne rozvinutých. E, teda e, znamená to, že rast je potrebný, dôležitý, ale dôležité je aj, dôležité je aj to, aby sme sa dohodli na tom, akým spôsobom treba interpretovať tento inkluzívny rast my súhlasíme s tým, že to musí byť prepojené s nevyhnutnosťou odstraňovať sociálne nerovnosti. Tu nejde len o rast ako taký, pretože eh, rast eh, a odstraň, rast bez odstraňovania sociálnych nerovností nestojí za nič. Vstupujú tu aj fiškálne a ďalšie otázky. V Štrasburgu vystúpil aj Bill Gates a pripomínam to, čo on povedal v tejto súvislosti. Bill Gates je presvedčený o tom, že o niekoľko rokov dôjde k takým technologickým zmenám, ktoré umožnia zaviesť účinné a efektívne fiškálne systémy v krajinách, ktoré ich doteraz nemali. Takže budeme mať šancu na to, aby kapacity financovania eh, politík eh, rozvojových krajín eh, vyplývali aj z miestnych možností. Takže e, tento rast, inkluzívny rast, e, treba prepájať s odstraňovaním chudoby, čo je našim cieľom zakotveným v zmluve. Tretí prvok, ktorý je dôležitý, to je financovanie a Eh, financovanie zdravotníctva, vzdelávania a je to veľmi dôležité, lebo bez toho by rast ne, nemohol byť inkluzívny. Je to nevyhnutný predpoklad na to, aby sme mohli hovoriť o inkluzívnej funkcii rastu. Je potrebné prepojiť rast so znižovaním chudoby. Štvrtý dôležitý prvok je ten, že Európska komisia navrhuje, aby sme sa viac zameriavali na výsledky. To je pozitívne, ale treba si, e, treba si dávať pozor na e, ukazovatele, ktorými sa má hodnotiť táto efektívnosť, aby neboli príliš abstraktné. My sme dnes do poludnia hovorili o humanitárnej pomoci, a niekedy sa napríklad e, vybuduje niekde škola, ale ten skutočný efekt sa prejaví až po niekoľkých rokoch, pretože najprv je potrebné postaviť budovu, treba najať, e, prijať e, pracovníkov, učiteľov, ale to je vzdelávací cieľ, E, ktorý bude známy, alebo ktorého efekt bude známy až po niekoľkých rokov. Čiže nemožno sa zameriavať iba na dosahovanie rýchlych výsledkov, ale aj na získavanie dlhodobých výsledkov e, ja už teraz začínam dostávať e, pozmenujúce návrhy. Ja sám som pripravil niektoré a nemáme e, dostatok e, miesta, musíme využívať všetky e, mechanizmy podávania pozmeňujúcich návrhov a je potrebné, aby sa analyzovali adekvátnym spôsobom. Ďakujem, pán Kačmarek. Teraz majú slovo poslanci pani Kreťu ako prvá. Ďakujem pekne. Ja by som chcela nadviazať na to, čo povedal pán Kačmarek. V prvom rade mu ďakujem za jeho veľké úsilie, ktoré venoval do tejto správy. Všetky súčasné väz, výzvy, ktoré tu máme, je tu finančná kríza, potravinová bezpečnosť, to sú všetko dôležité témy. Ako, ako som už povedala v predchádzajúcich rozprávach na našom výbore, by som skutočne sa chcela vyjadriť k týmto problémom Veľký dopad rozvojovej pomoci je prepojený s efektívnosťou a je dôležité, aby sme sa venovali jednotlivým nerovnostiam v rozvojových krajinách, aby sme e, túto pomoc urobili čo ešte viac účinnou. Keď hovorím o nerovnostiach, to je dosť veľký problém v rozvojových krajinách, musíme Väčšinou, sa, väčšinou hovoríme o sociálnych, hospodárskych a rodových nerovnostiach. A ako som už uviedla, navrhujem aj rodový mainstreaming. E, navrhla som to na výbore FEM. Zatiaľ to ešte nie je predložené, pretože posilnenie tu žien spoločnosti je jednoducho dôležité na posilnenie aj ekonomických možností a rozvoju spoločnosti. Mal by tu byť zabezpečený takisto aj prístup k takým službám, ako je napríklad vzdelávanie a zdravotná starostlivosť. Je to aj v kontexte mileniových cieľov. Rozvojové krajiny musíme pobádať k tomu, aby rešpektovali aj štandardy ochrany životného prostredia, ale aj ľudské práva. A ešte si myslím, že keď hovoríme o rozvojovej pomoci, tak sa musíme sústrediť na situáciu žien a nesmieme zabúdať na ľudí, ktorí sú handicapovaní a musíme investovať aj do mladých ľudí a detí. A som skutočne rada, že v správe som našla aj záznam, pokiaľ ide o rozvoj vzdelávania a osvety, takisto aj v Európe. Myslím si, že to je veľmi dôležité, že sa to tam objavilo, pretože ľudia jednoducho, aj vlády si musia uvedomiť, že rozvojová pomoc je veľmi dôležitá e, úloha, preto dosiahnutú hranicu 0,7 HDP do roku 2015 je dôležité. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť tieto ciele. Podľa mňa je to skôr nemožné, ale myslím si, že to, by, je, skôr, to je skôr téma pre ďalšiu, ďalšie stretnutie v našom výbore. Teraz dostane slovo pani Sariantini. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslela som, že musím najprv počkať na liberálov, ale som sa dostala k slovu, takže začnem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať pánovi Kačmárekovi za to, že sa pokúsil e, skutočne pomenovať konkrétne problémy. Preto som sa aj pýtala, čo je to ten integratívny rast. Preto som sa to aj spýtala pána komisára. A teraz, keď hovorím holandsky, keď to čítam po holandsky, tak sa mi zdá, že to rozumiem trochu lepšie, ale to nestačí, keď toto je nová vízia Európskej únie alebo komisie, takáto nová definícia, integratívny rast, tak tu vôbec nie ide o nejaký rast, ktorý sa dá vyčísliť, ale ide tu skutočne o pocit, ako by sme mali opäť o 10 rokov nejako merať mieru nášho úspechu. Myslím, že to nie je veľmi šikovne naformulované. A vidím to aj v kontexte celého toho prístupu k tejto problematike. Nie len, ale netýka sa to vašej správy, ale vo všeobecnosti, v skutočnosti, že aj pán komisár teraz predstavil novú víziu, zdá sa, že skutočnosť, že sa nachádzame v finančnej kríze, všetky krajiny vidíme, že sa snažia šetriť a šetria aj na rozvojovej pomoci. A práve teraz je chvíľa, kde by sme mali jasne povedať, že peniaze, ktoré vynaložíme, aj keď ich bude menej, mali sme ich efektívne využívať. Považujem za dôležité, že to musí byť ukotvené aj v správe, nielen vo vašich vysvetleniach. A to by som vlastne odporúčila aj komisárovi, aby sme nedovolili, že toto bude teraz nový štandard. Pani Cimer, nech sa páči. Ďakujem aj ja by som sa chcela poďakovať pánovi Kačmárkovi za to, že nám tu predstavil návrh tejto správy, na základe ktorej by sme, či už ako tieňoví spravodajcovia, alebo iní zodpovední, mohli e, tlmočiť tieto myšlienky do našich politických skupín, aby sme mohli ďalej vycizelovať tieto myšlienky. Ale problém nepozostáva ani, nepozostáva ani v tom, čo tu ho spomenul pán Kačmárek, ale skôr s tým, ak sa pozrieme na zelenú knihu alebo na návrh, ten dokument, neoficiálny dokument komisie a vyhlásenie komisie, ktoré ešte sa musí vypracovať, že jednoducho tu vznikajú určité nejasnosti. Komisia jasne dala najavo, že týmto dokumentom v septembri pravdepodobne osloví aj verejnosť, a teraz sa to presunulo, zverejnenie tohto dokumentu, a Myslím si, že keď si už len pozrieme tieto dve štúdie, ktoré sme dnes dostali predložené, ktoré hovoria o novej politike EÚ v oblasti rozvoja, už v semantickom porovnaní e, tá verzia nemecká, anglická, jednoducho sa v týchto štúdiách hovorí o tom probléme veľmi konkrétne. Ide to o inkluzívnom hospodárskom raste, čo v Nemečine sa prekladá formou širšieho širšieho hospodárskeho rastu už máte aj na obálke. Takže to vlastne znamená väčší rast. A vlastne tu hovoríme o hospodárskom raste, ktorý v diskusii ako taký nebol jasne ozrejmený. O čo tu vlastne pri tomto hospodárskom raste ide? Ide tu o to, že všetky e, vrstvy spoločnosti by boli zúčastnené. To by potom znamenalo, že aj to prerozdeľovanie smerom z dola nahor to znamená tých chudobnejších smerom k bohatším, by muselo nastať, alebo tu ide o prerozdelenie rastu, ktorý vychádza z toho, že keď bude prekvitať hospodárstvo, tak všetci budeme mať príležitosť k tomu profitovať z takéhoto rastu. A to je tá nejasnosť, ktorou vlastne už od samého začiatku sa musíme boriť a to je jedna vec, ktorú som chcela spomenúť. A potom je tu ešte ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť Čiže myslím si, že pokiaľ ide o ten prvý bod, komisia by mala jasne zadefinovať, čo potrebujeme. Nejaké hovorenie okolo horúcej kaše nám nepomôže. A druhý bod, ktorý som chcela spomenúť, e, vidíme tu viaceré formulácie, ktoré použil pán Kačmárek a na tom jasne vidím, že e, by sme pravdepodobne sa mali ešte formou pozmeňujúcich návrhov snažiť o sprecíznenie znení, možno aj formou rozhovoru s pánom Kačmárekom, či napríklad to, smerovanie, ktoré napríklad si ja predstavujem, alebo on predstavuje, či skutočne sa tam nejako zhodujeme. Dôležité by bolo, aby sme našli zhodu a týka sa napríklad aj odseku e, rastu v prospech chudobných, kde takisto aj zo strany komisie ešte musí byť niekoľko vecí e, dotiahnutých do konca. A pokiaľ ide o mňa, ja sa v každom prípade budem snažiť predstaviť a predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré by sa týkali otázky podpory, respektíve požiadavky verejných e, štruktúr v oblasti služieb, pretože okrem toho, že chceme, aby participovala súkromné, súkromný sektor, musíme očakávať, aby jednoducho sme mali aj tieto štruktúry, ktoré by fungovali. Čiže v tejto súvislosti musíme nastoliť otázku podpory tejto situácie v kontexte koncenzu z Washingtonu, pretože tu je už potreba na úrovni EÚ konkrétne predložiť návrhy na to, aby sme sa vyhli alebo pomohli mm, korigovať ten vývoj, ktorý sme tu mali doteraz. Teraz dostane slovo pán Görens a potom dostane slovo komisia. Nech sa páči, pán Görens. Ďakujem, pani prezidajúca. Ja by som sa takisto chcel e, podeliť o niektoré úvahy na témy obsiahnuté v správe kolegu Kačmareka. E, chcel by som sa zamerať predovšetkým na koncept inkluzívneho rastu. Pani Sargentini má pravdu, keď hovorí, že e, tu je potrebné e, vymedziť niektoré e, termíny, pretože musíme vedieť, o čom hovoríme. E, môžeme sa snažiť postupovať na základe elimina- eliminácie. Je inkluzívny rast opakom exkluzívneho rastu? exkluzívnym rastom ja mám na mysli taký rast, ktorý e, neslúži chudobným. Je to rast, ktorý e, vylučuje e, chudobných. Takže ak tomu je tak, tak potom koncept exkluzívneho rastu samozrejme nie je to, čo, o čo nám ide. Ale to, čo je nepríjemné na tejto diskusii, je, že e, globalizácia má za efekt e, tvorbu chudobných všade, aj v rozvojovom svete, aj vo vyspelom svete. A e, otázka je, ktorú skupinu chudobných budeme potom riešiť prostredníctvom rozvojovej politiky. A o tom sa už hovorilo aj v tej predchádzajúcej diskusii, či sa budeme snažiť potlačať eh, chudobu v krajinách, ktoré bojujú proti e, chudobe alebo nie. Ja si myslím, že ak chceme dosiahnuť väčší účinok, musíme sa zamerať na dve veci. Poprvé, musíme sa zamerať e, na tie e, najchodobnejšie krajiny, ale musíme mobilizovať aj inú politiku, než je rozvojová politika boja proti chudobi. Myslím si, že E, toto je niečo, čo musíme urobiť aj v našich vlastných krajinách, lebo toto je nástroj, e, ktorý predpokladá sociálnu, fiškálnu, zdravotníckú politiku, čiže všet, celý tento súbor e, politi, politik solidarity. A všetko, čo sa týka zlepšenia, zvýšenia účinnosti, tak to môžem len podporiť ale e, pokiaľ ide o G20, táto by sa mala veľmi, teda vo zvyšenej miere zaoberať novým e, rámcom, ktorý predstavuje globalizácia, lebo táto na jednej strane vytvára bohatstvo, ale na druhej strane spôsobuje jeho nerovnomerné a nespravodlivé rozdelenie. Teraz odovzdám slovo komisii, ale poprosím o stručnosť, lebo musíme rešpektovať čas. Ďakujem. Merci, Ďakujem pani ehm, predsedajúca. E, ďakujem pánovi Kačmarekovi, Kačmarekovi za jeho správu. E, e, ďakujem pekne pánu Kačmarekovi za tom, ako pristupoval k správe. Ehm, bola tu aj poznámka o harmonograme a to, čo budeme navezovať na zelenú knihu, je naplánované na 3. 4. rok 2011, to znamená, že niekedy medzi, medzi júlom a septembrom. Čo sa týka vecných otázok, ktoré sa týkajú toho inkluzívneho rastu, predpokladá sa, že aby sa detálnejšie vysvetlilo, čo konkrétne obsahuje ten termín inkluzívny rast. Sú tam dva základné prvky. Čiže vlastne je to niečo, niečo, čo je to taký druh rastu, z ktorého budú môcť mať prospech všetci, všetky skupiny populácie a predovšetkým e, chudobná časť populácie. A sú to teda dva aspekty, že jeden e, aspekt sa týka obyvateľstva, to znamená, že sa na tom budú podielať aj chudobní ľudia a budú môcť prispievať a druhý aspekt sa týka skôr výsledkov toho rastu, akým spôsobom sa dajú výsledky rastu spravodlivo prerozdeliť. Pripomínam, že je to oznámenie komisie sa pokúsim e, poskytnúť určité definície alebo aspoň detálnejšie vysvetlenie toho, čo je inkluzívny rast, čo pritom nie je cieľom rozvojovej politiky. Konečným cieľom je vymazanie chudoby. A ide hlavne o to, akým spôsobom máme počas našej rozvojovej politiky a predovšetkým finančnej pomoci sa k tomu dá prispieť pretože rozvojová politika je, nieč, je niečo iné než len obyčajná pomoc a zahrňa to teda aj iné politiky, pokiaľ hovoríme o súdržnosti politík a musíme sa za, za, zamyslieť nad tým, ako môže táto politika pomôcť týmto krajinám, aby vytvárali viac alebo väčší ten inkluzívny rast, ktorý by potom prispel um, odstraneniu chudoby. Ďakujem za toto, hovorila pani predsedajúca a termín je na predkladanie podmenujúcich návrhov je ja, problém? 14. apríl o 10. Bah, je sais pas. Il paraît que les Verts voulaient demander un délai, mais s'ils ne demandent pas, euh, on ne peut pas leur. Euh, Neviem, um, ehm, žiadal tu nikto predloženie? Nie je tomu tak, takže prejdeme k druhému bodu. Už keď nikto sa nehlasí o slovo. Nedalo by sa teda predložiť eh, ten termín na eh, predkladanie pozmeňujúcich návrhov, eh, pretože to je 14. je piatok. OK, c'est vendu. Merci, thank you. Dobre, je to v poriadku. Nous allons passer Euh, Prejdeme teda k um, pozorovateľskej misii na volieb v Ugande. A je tu pán Eduard e, Sitona, šéf delegácie pozorovateľskej. A vy ste tu nie. Takže máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Spadnem sa. ak som prišiel trošku skôr, aby som, sme, my musíme hlasovať v našom výbore, čo sa týka volieb, ktoré boli 18. Naša misia bola veľmi úspešná, boli tam viaceré exper- eh, eh, bolo tam 120 osôb, vrátanie veľmi dobrých vzťahov, ktoré sme mali aj s poslancami Európskeho parlamentu, ktorí sa pripojili k nám niekoľko dní pred voľbami a potom ešte zostali s nami 1-2 dní po voľbách. Chcel by som teda poďakovať aj pánovi Zelovi, ktorý to koordinoval, aj keď sme pripravovali správu a ďakujem za to, že sme to E, za to, že som, sa to, že som si teda musel posunúť e, to vysvetlenie tu na dnes, pretože to bolo pôvodne plánované na zajtra. Aj keď všetci boli na mieste, tak e, sa bola poskytnutá tlačová konferencia pred tý, týždeň pred voľbami a pred voľbami je tam vždy ten veľmi silný tlak z médií, ktoré sa chcú dozvedieť veci, ako sa veci dejú a o čo ide a podobne. A my e, sa snažíme tomu zabrániť, pretože našou úlohou je monitorovať volebný proces a nie, aby sme tam my to nejakým spôsobom ovplyvňovali. Dialo sa to deň, po voľbách a pred oznámení výsledkov, ktoré sme oznamovali v e, nedeľu. A toto boli naše predbežné e, pozorovania, ktoré teraz zhrniem. Čiže plná správa bude vo týždni medzi 2. až 5. májom, čo bude hneď po Veľkej noci. V tých záveroch, aký teda, akú látku použiť, aby sme po, sme vyhodnotili ehm, mieru alebo tú úroveň volieb. Je to ťažké, pretože v podstate miestne obyvateľstvo nechce nejaké také vyjadrenia, ktoré e, by, by sme mali povedať áno alebo nie. Bolo to všetko spravodlivé a férové alebo nebolo. Ale to nie je našou úlohou. My musíme sledovať všetko, čo s tým súvisí, aj celý ten proces a komentovať jednotlivé e, prvky volieb. Čiže podľa našho názoru bolo tam, bol tam pokrok oproti poschádzajúcim voľbám v roku 2006. Nedošlo k nejakým veľkým násiliam, iba nejakým menším. A celkovo, ako sme povedali, bolo tam, došlo k zlepšeniu, ale to, čo trošku nás sklamalo, bolo niečo, čo sme my označovali ako určité logistické um, chyby, ktorým sa dalo možno zabrániť. No ale zároveň um, spôsobili to, že mnohí voliči nešli voliť. Ďalej. Um, právomoc Eh, orgánov vlastne bola taká, tak silno prezentovaná, že um, strašne veľa peňazí sa teda do tejto kampane dalo a, alebo, alebo vládna strana veľmi veľa peňazí do kampane in, investovala a že niekedy sa veľmi ťažko odlišuje medzi tou stranou a samotnou vládou, tou vládnou stranou a, a vládou. A eh, to s, um, množstvo peňazí teda bolo minutých na tieto E, veci, a to spomenovali, to pozorovali aj krátkodobí, aj dlhodobí pozorovatelia. Čiže boli určité incidenty z oblasti násilia, ale bol to celkovo pokojný e, deň volieb, bola pomerne obmedzená retorika kampane, alebo nie nejaká radikálna Počas našho monitorovania sme mm, videli e, určité správanie bolo, takisto bola tu určitá nedôvera voči volebnej komisii. Bola to rovnaká volebná komisia, ktorá bola e, počas minulých volieb. Všetko to bolo veľmi cenzurované všetkými zúčastnenými stranami a aj, aj tak ju pretlačil prezident a nikto, k tomu, nikto jej veľmi nedôveroval a to vedlo k veľkým e, problémom. My sme s nimi viedli rokovania a poukázali na to, že niektoré veci mohli spôsobiť problém a aj spôsobili mm, preto som povedal, že to boli chyby logistického charakteru, ktorým sa dalo zabrániť. Napríklad najväčšou chybou bol elektroni- eh, respektíve register voličov, aj ako si nedostatok um, nejakých um, preukazov identity od osôb, ktoré prišli, alebo nesúlad medzi tými preukazmi a menami v zoznamoch, čiže ľudia prišli, neboli na zozname, alebo boli niekde inde. Um, množstvo problémov s, s spoznávaním ľudí, keďže na svojich preukazoch občianských majú, mali rozmazané fotky alebo čiernobiele. Ďalej, takmer žiadne z mojich odporúčaní, respektíve z mojich odporúčaní predchádza, pred môjho predchodcu, E, vlastne sa nič neudialo. Tak to bolo dosť veľké sklamanie. V dobrom stave boli súdy, ktoré sa maximálne snažili a my ich aj v správe chválime a potom sa poukazuje na nedostatok e, osvety alebo vzdelávania tak e, či úradníkov, či verejnosti, jednoducho každého, pretože bolo tam veľmi nedostatkov, jednoducho volické úrny neboli poriadku, neboli dodané a podobne. Čiže chýbalo toto, toto preškolenie aj samotné politické strany, aj prezident ako si zlyhali v tomto. Ďalej, čo sa týka zodpovednosti, bolo takisto možné vidieť veľký veľké nerovnosti e, z hľadiska, koľko času dostala vládna strana a koľko dostali ostatné strany v médiách. Takisto si myslíme, že Uganda by to mohla zvládnuť lepšie, keby sa trošku viac bola snažila. Na to poukážeme našej správe a povieme aj správe, že teda sa očakávame, že to tak aj bude. No, ďakujem pekne. Takže teraz máme jeden problém, pretože E, máme e, štvrť hodinu omeškanie a nemáme tu teda správodajkyňu. A ja teda od... Ale musíme to vyriešiť všetko za 7 minút. E, ďakujem, ja budem hovoriť veľmi rýchlo. Som tu preto, lebo som bola členkou tejto delegácie pre pozorovanie volieb, e, volieb v Ugande. A pán nás zvorazil jeden bod, ktorý je pre mňa dôležitý. A to, a to je mne ľúto, že odporúčania z roku 2006 vonkoncom neboli zohľadnené, takže ja už to ďalej nebudem rozvíjať, on to povedal sám. Je to naozaj polutovania hodné a trošku je to aj znepokojúce, pretože pokiaľ ide aj mňa, ja som veľmi prekvapená z toho, že vlastne sa zoznamujem s oznámením vysokej predstaviteľky z 20. februára e, tohto roku a obrátila som sa aj pre, na vonkajšiu činnosť. A zajtra by som mala dostať odpoveď e, právnej služby komisie a v podstate môžem to zhrnúť tak, že tento predvolebný proces bol poznamenaný zatrašovaním, zatýkaním manifestujúcich ľudí policiou Samozrejme, že korupcia a peniaze z ruky do ruky to už sú holé fakty a tiež ma prekvapuje, že slova vysokej predstaviteľky nezodpovedajú názoru, ktoré, ktorý vyjadrili predstavitelia pozorovateľskej misie EÚ, e, ktorá, tá, ako viete, tam bola vyslaná za veľké peniaze, pretože sme tam boli dlhý čas v tej krajine a je teda porútovania hodné, že sa tí, potom tieto odporúčania nejako nesledujú. A ja som položila túto otázku a prišla som sem, aby som to povedala, lebo z toho som bola fakt prekvapená. Ide napríklad o autoritatívny režim, ako dobre vieme, obyvateľstvo ho popiera a stavia sa proti nemu. A bola som prekvapená, že je tu taká láskavosť voči autoritatívnemu režimu. Predsednička, teraz dávam slovo komisii. Je tu zastupca komisie, nech, nech sa páči. Áno. Len k tej vašej poslednej poznámke. Myslím, že dostanete detailnejšiu odpoveď, pretože ste si už túto otázku položili. Thanks, s tým súvisia dve veci. Jedna vec je, že rozdiel, keď e, niečo povie pani Ashton, to je taký všeobecný statement, a potom je statement, ktorý urobia pozorovatelia, to je detálnejšie pozorovanie. Takže toto treba mať <laughs> na pamäti. V každom prípade môžeme byť veľmi spokojní s tým, že bolo oveľa menej násilia než to bolo minulé. Pri posledných voľbách opozičný kandidát bol zatknutý tri mesiace pred voľbami. No. Čo samozrejme obmedzilo teda ten manivrovací priestor samozrejme potom vlastne toto boli ešte len druhé viac viacstranické voľby alebo demokratické voľby v Ugande, takže keď na to pozeráme z historického hľadiska, trošku pokroku, do, trošku pokroku došlo. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Pán Diva, ešte chcete vystúpiť? E, ja si uvedomujem, pani prezidajúca, čas, ale uh, ja som ho poznal 20 alebo viac rokov a on vytvoril, zriadil Národnú radu pre odpor a pán Čoka ho celé roky presvedčal, aby povolil e, pluralitné voľby, pretože on neveril v to, že by tento typ demokracie bol použiteľný v Afrike a domnieval sa, že africká kultúra by takto neprijala opozíciu ako formálnu opozíciu, lebo je to, je to proti africkej kultúre. Bola veľmi rozsiahla diskusia o tom, či by sme mali tieto západné myšlienky vtlačať Afrike, alebo či by sme im mali umožniť, aby si sami rozvíjali svoje systémy. A 20 rokov prezident odolával v tejto veci a pokiaľ tu je odpor zo strany vlády a volebného výboru, ako aj ďalších, akceptovať túto konfrontačnú politiku, ktorú my v Európe uznávame. Myslím si, že tu ide o vzdelávanie. Je tu ešte práca, ktorú treba urobiť eh, predovšetkým vo vzťahu k danej krajine. Pretože ja som s ním strávil strašne veľa času a snažil som sa ho presvedčiť, že toto je spôsob, akým by sme mali ísť ďalej. On má sedem rôznych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 a on išiel dokonca tak ďaleko, že mi povedal, že vy nemáte, my nemáme v Ugande konfrontačné budovy, lebo nemáme také budovy, aby sme mohli, či miestnosti, aby sme mohli takýmto spôsobom navzájom e, rokovať. Dobre, ale e, v každom prípade je už veľmi dlho pri moci a ten systém využíval na to, aby zostal pri moci, ale myslím si, že je potrebné, aby sme my zapojili a vzdelávali učili ugandský ľud e, a učili ich, že máme iné modely a že majú možnosť voľby. E, my teda ukončíme týmto naše rokovanie. Budúce rokovanie sa bude konať v pondelok 2. maja od 3. E, do 8 do 6.30 popoludní v Bruseli. V tejto miestnosti bude pokračovať stretnutie koordinátorov. E, e, žezlo prevezme pán e, Deva. Ja, ja musím odísť. Prosím všetkých, ktorí tu nemajú čo robiť, aby opustili miestnosť. Ďakujem všetkým za účasť na tomto zasadnutí. Vidíme sa čoskoro.